Dobre, takže rád by som vám pripomenul, vážení poslanci, že teraz hovoríme o tvorbe programu Digitálna Európa. Je to program na obdobie rokov 2021 až 2027 a tiež by som vám rád pripomenúť, že tento návrh správy sme prerokúvali poprvýkrát 3. septembra na našej skupine a mali sme 287 pozmeňovacích návrhov. No a preto sme tejto téme vyhradili 40 minút a teraz by som rád udeliť slovo spravodajkyni pani Molinár. 5 minút prosím Chcem vás požiadať, aby ste čas dodržali, pretože máme naozaj veľmi veľa bodov na programe. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Sľubujem, sľubujem 5 minút, takže stihneme to za 40 minút, aby som sa dostala k samotnému predmetu veci. veci. Takže mm, tento program Digitálna Európa spôsobil alebo vyvolal medzi tieňovými správadajcami veľmi pozitívne diskusie. No a tieto pozmeňovacie návrhy sa zakladajú na e, dohode. 26. septembra sme sa stretli prvýkrát, dohodli sme sa na mandáte a ďalší výbor sa bude konať zajtra a potom jeden budúci týždeň, čiže sú dva. Ale máme tu jeden kľúčový prvok, ktorý nebol spochybnený v tomto návrhu správy ani ďalšími ani ďalšími početnými pozmeňovacími návrhmi a to je celkový rozpočet pre tento program Digitálna Európa. Najprv sa tu hovorilo o dvoch miliardách, ktoré eh, je považné, potrebné považovať za minimálne množstvo, aby sme zabezpečili, že tento program bude implementovaný úspešne. Ďalším kľúčovým prvkom našich diskusí bol celkový cieľ tohto programu a tento sa má zameriavať na jeho rozsah a oprávnenosť účastníkov. Ďalšie diskusie sa budú zameriavať na pridanú hodnotu tohto programu a e, citlivé oblasti, ako napríklad záležitosti, ktoré sa týkajú umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Všetky vstupy prispeli k tomu, aby sme vypracovali vyvážené riešenia, aby sme reagovali na všetky potreby, potreba flexibility, zjednodušenia, e, know-how, tým sa musíme zaoberať a, a projekty, ktoré budú financované z tohto programu, nesmú byť ohrození a tiež tam bude aj etický rozmer, najmä keď sa hovorí o umelej inteligencii a tiež musíme nájsť širšie riešenia na európskej úrovni. No a v neposlednom rade viacerí členovia e, odkazovali na tieto e, inteligenčné centra, to je tiež kľúčom nášho návrhu a my navrhujeme, aby sme mali čo najjasnejší obraz, aby sme e, z, tohto, z tejto siete centier vytvorili optimálny, transparentný pomocný prostriedok a tiež musíme zabezpečiť implementáciu a tiež sa musíme zamerať na zamestnanosť, zamestnanosť, zručnosti po druhé, aby sme budovali na existujúcej infraštruktúry a vychádzať z predchádzajúcich analogických infraštruktúr ako ICD centra z minulosti a preto podporujeme spoluprácu medzi týmito centrami digitálnymi a inovačnými, ale zameriame sa aj na iné subjekty a tiež potrebné je zabezpečiť, že špecifickým cieľom tohto programu, špecifický cieľ a zdroj zdroje tohto programu nebudú rozriedené a Európska únia nestratí túto, túto dynamiku na skutočnú digitálnu investíciu. No a tieto diskusie budú brať do úvahy aj prebiehajúce diskusie um, tých výborov, ktoré poskytujú svoje stanoviska a zoberieme do úvahy aj ich názory uh, zapracujeme to do nášho kalendáru. Áno, ďakujem vynikajúce. Áno, vidím, vidím, že vy máte vynikajúcu prirodzenú inteligenciu. No a teraz pán Zorinio a pán, pán Castillo. E, prepačte, prepačte. E, prepačte, nie som celkom presná, ale my sme neustále spolupracovali, takže to nie je problém. Nech sa páči, dve minúty. Áno, áno, dve minúty. Ja viem, že dve minúty. To nebudem opakovať, aký tento materiál je veľmi dôležitý. To tu už odznelo, to ponechám tak, ako to už odznelo ale tak ako spravodajkyňa navrhuje, my podporujeme e, ten prístup e, komisie, aj tieto kapacity je potrebné financovať, musíme sa zamerať na tieto záležitosti pre mnohých kolegov. Je to veľmi dôležité. Okrem e, umelej inteligencie a superpočítačov a kybernetickej bezpečnosti musíme byť naozaj veľmi obozretní, aby sme tam toho nenapchali príliš veľa, aby sme z toho nevyrobili urobili vianočný stromček, aby to naozaj prinieslo niečo iné. A ja veľmi dobre poznám aj spravodajkyňu, aj e, tieňových spravodajcov a tento mm, program budovania európskych kapacít a vzťahy s tretimi krajinami, takže toto musí byť provokatívne a musíme o tomto diskutovať a myslím si, že musíme byť veľmi obozretní a musíme si byť istí, že nájdeme vyvážený prístup pretože musíme k tomu pristupovať od prípadu po prípad, aby sme dodržali všetky cieľy nariadenia. A tiež e, etický prístup k umelej inteligencii, toto podporujeme, avšak tuto musíme sa zamerať aj na horizont, kde sa táto etika uplatňuje v týchto špecifických prípadoch, ale tiež naozaj musíme e, túto spoluprácu aj s tieňovými spravodajcami, teda táto spolupráca medzi spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami prebiehala veľmi dobre, ale predsa len ešte e, musíme ostať v tomto smerovaní a naozaj sa takto dopracujeme k vynikajúcemu výsledku. Ďakujem veľmi pekne pani Delka Sio a teraz dve minúty pán Zorinio. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. táto zmena, ako aj prechod na iné zdroje energie, to je veľmi úzko prepojené a tento program, o ktorom práve diskutujeme, Digitálna Európa, sa musí postarať o to, aby sme v rámci Európskej únie rešpektovali spoločné hodnoty a Európska, hodno, e, Európska únia musí stať v prvej línii. Návrh komisie veľmi dobre zadefinoval tieto priority, avšak tieto sú zatiaľ veľmi vágne. Takže nezávisle od toho, či je to organizácia alebo záruky na investície, a preto práca parlamentu je veľmi ambiciózna, ako aj samotná úloha je veľmi ambiciózna. A tak ja by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za vykonanú prácu. Prvé dojmy sú veľmi pozitívne. Samozrejme, ešte je tu mnohé čo zlepšovať, tak aby sme z tohto programu naozaj vytvorili niečo solidného. Tie najdôležitejšie aspekty tu boli počiarknuté. Otázka však je, ako dosiahnuť pri pridanú hodnotu a ako sa dostať na popredné miesta bez toho, že by sme sa zriekli kontroly v oblasti ako napríklad superpočítače alebo kybernetická bezpečnosť, transparentnosť a financovanie. Tu sú systematické nedostatky, ktoré musíme odstrániť. Ako zadefinovať etický rámec? To je mimoriadne dôležité. Ten musíme pevne stanoviť, pokiaľ ide o túto digitálnu zmenu v Európe e, tieto hodnoty musia byť prítomné vo všetkých stupňoch a tiež e, ten prístup k týmto výhodám musíme zabezpečiť pre všetkých. A toto je veľmi dobrý impuls na to, aby sme tuto postupovali lepšie. Okrem toho je tu odkaz na spoluprácu s tretími krajinami, to sa týka bezpečnosti a konvergencie. A pokiaľ ide o rozvoj sietí v Európskej únii, aby sme odstránili regionálne rozdiely tretia najväčšia politická skupina tohto parlamentu EKR, pán Fox. No, toho času, toho času. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som začal tým, že by som sa veľmi pekne poďakoval spravodajkyni za spoluprácu, pretože tento program je veľmi dôležitý pre Európu a pri pomôže nám pri tom, aby sme sa prispôsobili na digitalizáciu v našej e, spoločnosti a hospodárstve. Toto môže naše hospodárstvo zdynamizovať a urobiť ho odolnejším. A však podniky musia mať dôveru v túto digitálnu ekonómiu, ale musíme ich aj zabezpečiť. A potom to bude aj zodpovednejšie a toto môže mať väčší, e, veľký dopad na verejnú správu a služby občanom. My podporujeme fungovanie týchto inovačných digitálnych centier a pokiaľ ide o umelú e, inteligenciu, to podporujeme e, otvorené dáta, ale aj ochranu. Toto všetko vítame. A pokiaľ ide o implementáciu, tu je veľmi veľa záležitostí nejasných. Napríklad tie kritéria sú zadefinované len v pracovnom programe. Ďalej my vítame tieto nové názvy návrhy, ktoré sa týkajú cieľov kybernetickej bezpečnosti, ktoré sme však ešte neobdržali. Akú úlohu budú hrať tieto centrá, to tiež nie je celkom jasné pokiaľ ide celkové riadenie a zavádzanie týchto zručností. No a potom e, prístup. Tento návrh podľa nás má priemyselný a nestrategický strategický cieľ. My si tu nevieme predstaviť, ako združenia tretich krajín môžu toto brzdiť a teraz e, toto je čistý protekcionizmus a z technického hľadiska pokiaľ ide o superpočítače e, Euro HPC, tu ide o dosiahnutie týchto cieľov, superpočítačov a čo sa stane, keď nejaká tretia krajina, ktorá je pridružená k e, Euro HPC, ale nemôže sa pripojiť na túto digitálnu Európu Takže toto sú veci, ktoré treba prediskutovať, ale ďakujem veľmi pekne spravodajkyni. Alde, a ďakujem pekne, Šli, a Alde, je tu niekto za Alde? Nie, tak potom hneď prejdeme na pána Bytikofera za zelených. Ako iste viete, pán predseda, to je piata najväčšia politická skupina v tomto parlamente a som na to veľmi hrdý a budeme v tom pokračovať aj po ďalších voľbách. Ja by som sa tiež chcel poďakovať spravodajky ako aj tieňovým spravodajcom za naozaj veľmi produktívnu spoluprácu A ja sa budem venovať takým menším bodom, o ktorých sa ešte stále e, diskutuje. A teda chcem povedať, že si myslíme, že ten etický rozmer umelej inteligencie je záležitosť, ktorej sa musíme ešte povenovať. A tuto je tomu venovaný len taký malý ocek. K tomu by sme sa mali ešte vrátiť. Ďalej si myslíme, že pozorujeme rastúcu digitálnu pries, priepasť a to nie len v rámci jednej e, spoločnosti, ale aj medzi krajinami v Európe a ja si myslím, že e, tomuto druhému digitálnemu rozdeleniu by sme sa mali takisto venovať, samozrejme s tým cieľom, aby sme to prekonali. A tieto centrá budú v tomto kontexte hrať oveľa väčšiu úlohu a myslím si, že by sme mohli napomôcť pokroku, ak zabezpečíme, nakoľko nám to bude možné, že tieto inovačné centra. budú, budú vytvárané na základe podobných noriem. Takže aby to bolo podobným spôsobom zavádzané v rôznych priemysloch, v rôznych krajinách. Mám trošku obavy, pokiaľ ide o spôsob, akým sa komisia snaží tento program nejako a izolovať od vplyvov parlamentu a toto nie je dobré pre naše partnerstvo. Takže toto, má, toto sa týka pracovného programu, ale aj iných záležitostí. No a potom tá otázka, kto kto sa toho bude môcť zúčastňovať tohto programu. Podľa mňa, pán Fox, to naozaj má strategickú dimenziu a teraz sa obhliadam. Nebolo to ani pred týždňom, k tomu, čo zverejnil Bloomberg ku kybernetickej bezpečnosti hardware z Číny. A teraz sa tešíme na technologický rozvoj, ktorý umožní niekomu od po celej Zemeguli využívať pokročilé technológie na to, aby ovládal priemyselné alebo iné zariadenia, technologické zariadenia na diálku napríklad cez cloudy alebo už akokoľvek. Nuž, myslím si, že kybernetická bezpečnosť je potreba, zásadná potreba, do ktorej musíme investovať čo najviac. Otváranie to je užitočné, ale len za tej podmienky, že to otváranie nedovolí a nepodkope kybernetickú bezpečnosť. Čiže tu musíme nájsť to správne znenie. Ďakujem veľmi pekne, pán Bütikofer. O 63% ste prekročili svoj pridelený čas ale to bol čas Alde, ktorými oni veľkoryso darovali. Dobre, šiesta najväčšia skupina, chápem. E, takže GUE, ja môžem hovoriť aj za GUE, aj ich čas vyplním. Dobre, dobre. Takže FDD, pán Tamburáno. No, no, my sme len taká malá politická skupinka, ale aj my vyjadrujeme spokojnosť s prácou spravodajkyne, pretože toto je mimoriadne dôležitý nástroj, avšak sú tu aj aspekty, ktoré spôsobujú znepokojenie a mali by sme sa im venovať. My sme podali pozmeňovacie návrhy, na základe ktorých to malo byť ozrejmené, o čo nám ide. Samozrejme, tento program si veľmi vážime, je vynikajúci, na tom niet, o tom je pochyb, áno, ale E, to sme chceli všetko počiarknúť, ale chceli sme tam mať aj väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o inovatívny politický prístup, ale viacej inklúzie a väčšia vyváženosť z geografického hľadiska. Ale aj riadenie. Tu budeme potrebovať posilnenú digitalizáciu, čo je základná podmienka. Ďalej, mm, kybernetická bezpečnosť, ktorá nám spôsobuje hlavy bol. Ako to budeme financovať? Infraštruktúra. Infraštruktúra, e, v ktorej sa uchovávajú naše dáta. To je mimoriadne dôležité pre budúcnosť. Takže e, tu musíme postupovať rýchlo a plynule, pokiaľ ide o investície. Eh, aby sme vytvorili európske infraštruktúry, pretože tuto Európa eh, značne zaostáva. My potrebujeme dobrý digitálny systém, aby si to ľudia uvedomili, aby boli dobre pripravení a to musí začať už v školách a eh, pretrvávať po celý život. A teraz tu máme ešte jednu žiadosť. Digital Addiction teda tá závislosť, závislosť, ktorá sa týka nielen mladistvých, detí, vnúci. Sú tu programy, ktoré to tiež by mali zohľadniť. E, pretože toto má značný psychologický vplyv na všetky veto, vekové skupiny, aj keď pokiaľ ide o umelú e, inteligenciu, kybernetické systémy vchádzajú do nášho každodenného života. Dôležité je, aby sme sa zamerali na tieto technicko-etické aspekty a dúfam, že aj tu bude zapracovaný určitý odkaz. Toto nemôžeme oddeľovať. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, pani Krivan jedna minúta. Thank you, Chair. Always a pleasure to see you in the chair and we are uh, obviously the... Očividne sme druhá najväčšia skupina a pokiaľ ide o vyzdvihnutie vzťahu EÚ a krajín tretích, keď sa pozrieme na, na horizont e, Európa, musíme byť inkluzívni. Chcem poďakovať Angelike za podrobnú prácu, ale ako povedal Dariu, Nemôžeme sa napozerať na jednej strane na e, digitálnu oblasť a čistú energiu ako oddelené veci. Ak chceme dosahovať naše ciele ako spoločná EÚ, nesmieme ľudí zanechať e, geograficky či inak e, vyčlenených v nejakej inej izolácii. Spravodlivá tranzícia znamená, že musíme preškolovať pracovníkov, aby vedeli plne využiť digitálnu ekonomiku. Digitálna ekonomika a čistá energia pre všetkých občanov, to je súčasť jednej a tej istej e, veci. Je to o internete pre ľudí, nie o internet vecí. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne, pani Griffin. Je tu snáď ešte niekto? Zdá sa, že nie. A tým pádom prejdeme Európskej komisii, pán Badik, alebo Badike. Ďakujem. Chcem mene komisii poďakovať spravodajcom za pozitívnu a pozbudivú prácu, <clears throat> ktorú sme práve, e, ktoré sme boli svetkom. Zdieľame mnohé vaše komentáre, tu e, etický rozmer, zníženie digitálneho rozkolu, digitálne inovatívne e, centrá na boj proti tomuto rozkolu, pokiaľ ide o digitálnu závislosť. Toto je možno e, program, ktorý by to pokryl. Máme však iné programy, ktoré túto oblasť a tieto aspekty pokrývajú vo všeobecnosti. Vám Pekne ďakujeme za vaše komentáre. Now, comments... Záverečné komentáre teraz z pravodajkyne pani Mlinár. Ďakujem pekne e, no a ďakujem vaše, za vaše komentáre. Sú v e, jednej línii s diskusiami na stretnutí tieňových spravodajcov. Hľadáme riešenie, ktoré zabezpečí e, účasť krajín EFTY v súlade s týmito krajinami v spoločnom podniku a v ďalších programoch, napríklad v CF a takisto chceme vyvážený kompromis, e, otvorajúc program tretím krajinám. Pokiaľ ide o umelú inteligenciu, tešíme sa, že komisia ďalej rozpracuje regulačný rámec, ktorý poskytne etické usmernenia bez toho, že by sa bránilo inováciám. Treba tu nájsť určitú rovnováhu a pokiaľ ide o digitálny rozkol, veríme v pridanú hodnotu špecifického programu. Musíme vytvárať kapacity v EÚ ako celku, nie len na prospech, samozrejme, že aj vyspelým krajinám a takisto, ako sa naznačilo e, tými digitálnymi e, centrami, malo by to pracovať ako e, sieť, ktorá vie distribuovať a obohacovať na národnej úrovni smerom k týmto cieľom k tej e, digitálnej gramotnosti. To nie je súčasť tohto programu a nemyslím si, že to vieme pokryť. Nemáme na to dostatok prostriedkov. Hovoríme o 9,2 miliardách eur, ak rozpočet zostane nezmenený Nemali by sme to preťažiť inak. Tu bude priveľa cieľov a nedosiahneme žiadne ciele. Thank you very much, Mrs. Mlinek. Let me uh, add a personal comment. Môj osobný komentár, pani Mlinár. Ja som strávil uh, v priemysle informačných technológií celý život a som prekvapený zo všetkých tých príspevkov tu Zažil som jednotlivé vývojové fázy od dierkovacích e, kartičiek, veľkých počítačov a verím, že z našich vkladov a iniciatív tu zaznejúších e, budeme napredovať vpred. Hlasovať sa bude 21. novembra tu vo výbore. A teraz prejdeme k ďalšej téme a to je opätovné využívanie informácií z verejného sektoru E, prepracovaná verzia. Musíme mať nové pravidlo, ktoré je, je konkrétne 104. V zmysle rokovacieho poriadku pozmeňujúce návrhy sú prípustné, len keď sa týkajú tých častí e, návrhu, ktoré obsahujú zmeny pozmenujúce návrhy k tým častiam návrhu, ktorí sa nezmenili, výnimočne môžu byť prijaté na e, ad hoc báze a môže ich prijať predseda, ak on dospeje k názoru, že je nevyhnutné ich mať pre spracovávacie dôvody e, vzhľadom na internú vnútornú logiku textu, alebo preto, že pozmeniteľné návrhy sú e, bezprostredne napojené na ďalšie prípustné pozmeniteľné návrhy. Tie nám doda, treba dodať písomne e, a obhájiť si ich Nož a teraz by som sa rád e, spýtal pána spravodajcu, alebo požiadal ho, aby e, nás oboznámil s jeho úvahami. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať srdečne tieňovým spravodajcom i kolegom, pretože naše stretnutie bolo veľmi konštruktívne. Som presvedčený o tom, že poznámky k tejto téme sledujú rovnaký cieľ. Všetci prispejú rovnako, si myslím, že návrh komisie predstavuje dobrú bázu na diskusie o prepracovanej verzii tejto smernice. Ďalej tiež pôjde o ustanovenia, kde potrebujeme nové formulácie. Chcel som však povedať, chcela som povedať čosi iné. Parlament je priamo volený orgán a ide tu o to, aby sme sa viac zamerali na potreby občanov. Pokiaľ ide o prístup k informáciám, ide o základné právo. Preto by sme chceli open data, otvorené dáta, ktoré prispejú ľuďom, spoločnosti nie len, že by veľké podniky z toho mali prínos, veď oni majú už veľa možností. Ide tu totiž o to, aby sa malé a stredné podniky posilnili a dynamizovali. Myslím si, že ak je to možné, malo by to byť bezplatné o, o, alebo za minimálne náklady. Inak si myslím, že nariadenie treba uviezť do života, pokiaľ ide o údaje, e, citlivé osobné údaje. Rovnako dôležité je to, aby pri o e, e, tom hodnotení sme sa pozreli, aké dopady bude mať táto smernica na pracovnom trhu. Pokiaľ ide o existujúce už pracovné miesta, iste treba dbať na to, aby vznikli nové pre dobré pracovné miesta. Chceme, aby všetko bežalo dobre, Členské krajiny musia vedieť prispieť aj malé e, územné samozprávy. Tie musí EÚ aj podporiť tak, aby dobre plnili požiadavky, ktoré sú v smernici. Aby sme umožnili, aby tu bol dobrý a rýchly prístup ku všetkým informáciám. A ďalej potom, pokiaľ ide o údaje, majú vysokú hodnotu, je dôležité, aby sme dobre definovali, o čo vlastne ide. A preto by sme mali by sme mali mať delegované akty a nie e, implementované. Na tom sa zhodli všetci tieňoví spravodajcovia. Od začiatku by sme sa mali dohodnúť na návrhu zoznamu, ktorý bude základom. A to by mala potvrdiť takisto e, komisia, keď budú potom konzultácie zo všetkých stran. No a teraz na záver ešte dôležitá vec. Sú tu rôzne pohľady na vec. Otázka teraz znie, či by to malo byť v zábere platnosti. My si myslíme, že to rozšírenie plat, e, rozsahu platnosti na dobrovoľnej báze by mohlo viesť k závažným skresleniam a to by mohlo viesť k tomu, že konkurencia bude nespravodlivá, nerovná práve v prípadoch, kde sú rôzne typy firiem, ktoré si vzájomne konkurujú. Jedni využijú informácie, ktoré majú k dispozícii od verejnej správy. To sú však databázy, ktoré sa financujú z verejných prostriedkov a to ich potom posilní a majú väčšie zisky. Hoď teda ale súkromné podniky nebudú mať povinnosť posúvať informácie, budú mať informácie od verejných, verejnej správy a budú mať vlastne lepšiu štartovaciu pozíciu. Potom tie verejné inštancie budú mať menej šanci potom stúpnú aj tie náklady a preto by sme chceli My si myslíme, otázka znie, či by sme mali ďalej povoliť využitie informácií. Ide tu aj o verejné podniky. Ale keď väčšina je toho názoru, že by sme mali zapracovať tieto podniky, no už tak si myslím, že by sme určite mali e, zapracovať odkaz na súkromné podniky, pretože tí, ktorí majú e, rovnaké služby prostredníctvom určitých zmluv e, s verejnou správou, sú aktívni v rovnakom sektore, tak treba i súkromným podnikom uložiť určité povinnosti, aby tu nevznikali žiadne nespravodlivé javy. Ďakujeme. Teraz za EPP pán Bony. A to na dve minúty. Ďakujem. Chcel by som poďakovať spravodajcovi za vyčerpávajúcu správu a teším sa na spoluprácu. Smernica o informáciách z verejnej správy je ďalším krokom pri rozširovaní využitia informácií z verejného sektora v európskej ekonomiky verejný sektor musíme e, nabádať k tomu, aby dával k dispozícii dynamické e, súbory údajov v reálnom čase e, cez jednotlivé rozhrania programovacie, aby sa vyjasnilo pokrytie nákladov anonymizujúcich osobných údajov ako marginálne náklady, plne rešpektujúc ochranu údajov tri veci. Poprvé, verejné podniky. Toto prepracovanie znenie to zohľadňuje. Údaje odtiaľto. Ide o služby vo verejnom záujme. Entity mimo verejného sektoru, ktoré výraznou mierou vláda kontroluje. Treba posudzovať, ako využiť verejné podniky. Je totiž veľmi dôležité. Je to dobrý základ pre budúce politiky spracovania údajov. Musíme sa však pozrieť na všetky procesy, rešpektujúc princípy verejnej súťaže. Rovnaké procedurálne požiadavky by nemali rozlišovať medzi verejnou či súkromnou zónou. Diferencovaný prístup nie je opodstatnený. Ja som za verejné podniky, musíme sa však e, zamerievať na určité pravidlá pokiaľ ide o dáta vysokej hodnoty, treba ich na prístup sprístupniť, to je cieľ prepracovaného znenia. Treba vypracovať zoznam kategórií, aby sme mali harmonizáciu na národnej úrovni. Treba sa pozrieť na chýbajúce typy priemyslu, štatistika, doprava, pozorovanie planéty a životné prostredie. To sú kľúčové oblasti pre verejné informácie. Členské krajiny by mali zabezpečiť, aby takéto hodnotné údaje boli bezplatne e, disponibilné v čitateľných formátoch a prístupné na stiahnutie aj cez APIS. Určite budeme ďalej diskutovať o delegovaných aktoch. Pokiaľ ide o nové predpisy, ktoré by dávali členským krajinám povinnosť dať, e, sprístupniť prístup, by mali umožniť interoperabilitu medzi systémami. My chceme tieto možnosti v tom novom znení dať e, k dispozícii ne, nemalo by sa to e, e, rozšíriť na verejné podniky spadajúce pod definíciu operátorov alebo e, zásadne dôležité služby. Tieto entity už majú osobitné požiadavky vzhľadom na služby, ktoré poskytujú. Musíme e, otvoriť to, čo si vyžaduje e, doplňujúce podmienky treba zvažovať e, e, e, diferencovanie. Ďakujem. Ďakujeme pánu Bonimu za SAD. Pán Zoriňo opätovne. Ďakujem, pán predseda. Chcem len povedať, tu máme prepracované znenie, ktoré je veľmi principiálne. Už sme o tom diskutovali. Otázka údajov je veľmi dôležitá. Treba to vnímať v súvislosti s ochranou občanov, diferenciácia medzi verejnými a súkromnými podnikmi nesmie zasahovať e, kompetencie, pretože obe majú túto povinnosť zaobchádzať s údajmi opatrne. Ide skôr o prístup k údajom a, pokiaľ, a správu údajov. Z tohto pohľadu by sme mali dať dispozícii verejné služby na základe získaných údajov, také, ktoré sú majú bezplatný prístup, aby tu bola určitá rovnosť. Sociálna, geografická vyváženosť v každom ohľade. Máme tu takisto možnosť zvažovať, ako možno vytvoriť európsku sieť na základe moderných technológií, siete 5G, a to všetko v súlade s ďalšími programami komisie. Mali by sme pracovať práve v tomto smere. Ďakujeme za EKR vystúpi. E, obávam sa, že nikto, lebo tu nikto nie je za nich. Takže rovno poprosíme pána Peterzena za ALDE, aby sa ujal slova. Ďakujem veľmi pekne. Budem len veľmi stručný, pretože len e, dokážem podporiť predošlých rečníkov v tejto veci. Ďakujem pánu Silikiotisovi za spoluprácu, dobrú spoluprácu na návrhu správy. My očividne tento návrh považujeme za veľmi dôležitý. Chceme ďalej posilňovať túto ekonomiku v Európe a je tu dobrá argumentácia za týmto všetkým, aby nám to pomohlo na ceste vpred do, vpred do digitálnej doby. Prístup k dynamickým e, dátovým e, súborom, to je všetko kľúčové. A verejné sprístupnenie verejných údajov, rovnako tiež uvedomujúci rizika e, exkluzívnych dojednaní medzi určitými orgánmi verejnej správy a súkromnými inštanciami v budúcnosti. Toto všetko je veľmi relevantné pri práve takejto legislatíve. Spravodajca do návrhu správy zapracováva nové prvky a za nás z ALDE my by sme chceli, aby verejné podniky zostávali v zábere e, pôsobnosti smernice, tak ako to navrhovala komisie. Tešíme sa na ďalšie diskusie o zapracovaní vysokohodnotných dátových súborov No a v tomto duchu sa tešíme na ďalšej spolupráci a na, tomto, na tejto zložke. Ďakujem. Ďakujem, pán Petersen. Za skupinu zelených, pani Reda. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Je to pre nás veľmi dôležitá téma. Myslíme, že Európska komisia urobila významný krok vpred, keď predstavuje koncept súborov dát vysokej hodnoty a majú byť použiteľné, znovu použiteľné pre každého. A chcem povedať, prečo je to vo verejnom záujme, prečo dôležité. V Nemecku máme takú situáciu, že napríklad kartografické údaje sa poskytujú za poplatok spoločnosti, spoločnosťam ako napríklad Google, ktorá si to môže dovoliť. A oni tým vylepšujú svoj produkt, Google Maps. Ale občianské projekty ako otvorené poličné mapy nemôžu pristupovať k tým istým údajom, lebo si ich nemôžu dovoliť. Komisia v posúdení dopadov zistila, že náklady za tieto verejne prístupné údaje presahujú mieru verejného záujmu. Takže sa nám páči tento ambiciozný plán a veľmi podporujeme tento prístup, aby sme mali prílohu, ktorá bude obsahovať súbory vysokých eh, hodnotých eh, dát, ktoré majú prístupené všetkým. Čiže je to veľmi dobrý návrh. A komisia delegovanými aktmi má sama definovať e, tieto súbory. My si myslíme, že to je e, príliš mnoho kompetencií pre komisiu. My by sme tu mali zasiahnuť ako legislátori, ale myslíme si, že mal by existovať delegovaný akt pre modifikáciu týchto zoznamov v budúcnosti, lebo môže dôjsť ku posunom k vývoju. A delegovaný akt dá parlamentu väčšiu moc kontrolovať tento proces než ako by dal implementovaný akt. Vo všeobecnosti sa nám páči prístup spravodajcu, ale chceme ešte poukázať dva problémy. Prvý už bol spomenutý. My si myslíme, že verejné podniky by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti. A to preto, lebo oni sami majú veľmi zaujímavé dáta napríklad e, verejné podniky, pokiaľ ide o dopravu, tie majú veľmi vysokú pridanú hodnotu pre spoločnosť ako takú. A musíme sa postarať o to, aby to bolo zahrnuté. A tiež sa musíme postarať o to, aby to nemalo zlý dopad na konkurencieschopnosť. Ale myslím, že to už je obsiahnuté v návrhu komisie, ale dalo by sa to ešte zdôrazniť tým, že by sa zahrnuli pri súkromné podniky, ktoré vykonávajú službu vo verejnom záujme. No, lebo tie sú vlastne podobné verejným podnikom. Teda by sa s nimi nakladalo rovnako. Ale zahrnutie verejných podnikov je pre nás veľmi dôležité. Ďalší bod, po ktorý je podľa nás dôležitý, je, že Európska komisia veľmi pozorne zvážila problémy, ktoré môžu vzniknúť keď e, verejné subjekty využívajú svoje právo podľa e, smernice o verejných údajoch. Mm, tam dochádza k rozličným podmienkam a my musíme zabezpečiť to, aby sme podporili návrh komisie, aby tí, tieto práva neboli vykonávané e, verejnými podnikmi. Takže ďakujeme za správu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, pani Reda. Už tu nemáme nikoho z tieňových spravodajcov. Pani Krostet, nech sa páči. Ďakujem pekne. Verejný sektor má naozaj množstvo súborov údajov geografické, meteorologické, e, edukatívne, sociálne. A tento trend narastá, dá sa to využívať v prípade aj umelých inteligencií alebo na zlepšenie účinnosti verejnej správy alebo na inovácie v zdravotníctve či dopravy, doprave je dôležité zapojiť to do pola pôsobnosti tejto smernice. Avšak je tu aj negatívum. Želala by som si, aby sme boli bdelí, pokiaľ ide o osobitnú situáciu verejných podnikov, ktoré majú poskytovať e, služby vo verejnom záujme, pretože tieto podniky pracujú v konkurenčnom prostredí a nechceme, aby boli znevýhodnené. E, distribúcia informácií, ktoré majú veľkú pridanú hodnotu, nemôžno dať k dispozícii konkurentom týchto podnikov, či už ide o strategické aktíva pre tieto verejné podniky. Preto je pre mňa zjavné vyhnúť sa Eh, všetkých tých rozlišovaní konkurencie s tými súkromnými, ktorí nepodliehajú tejto smernice. Smernici, pardon. Radšej to hovorím teda teraz. Predložím v tomto zmysle pozmeňujúce návrhy, aby tieto podniky mohli definovať podmienky opätovného využitia ich vlastných údajov. Ďakujem. Merci bien, madame. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Nýble. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ďakujem spravodajcovi za jeho správu a chcem povedať, že to je veľmi dobré, že máme takéto veľké bohatstvo dát vo verejnom sektore a tie majú byť k dispozícii občanom a je tu veľký potenciál na rozvoj aj pre stredné malé podniky. Ale mám kritickú poznámku. Myslím, a tu sa pripájam k tomu, čo povedal pani Krostet, aby sme totiž sa nezbavili dieťaťa aj s vodou vo vaničke. Ide o to, že tu chceme akoby všetkým verejným správam uložiť povinnosť, aké dátové súbory majú poskytovať a aké nie. To bude veľká záťaž pre verejné orgány v časti ide aj o citlivé údaje, napríklad kto vie, ako prebiehajú dopravné toky e, v mestách. Áno, to môže mm, predchádzať zápcham, ale môže to byť aj zneužité, lebo to sú aj do istej miery bezpečnostné údaje. Takže boli by sme trošku zdržanliví, keby sme všetky údaje poňali do tejto povinnosti a sprístupnenia. Takže chceme e, požiadať, aby sa to ešte raz preverilo, či sa to nedá obmedziť. Potom ako pani Grostet, e, tiež poukazujeme e, na to, že tie tretie subjekty z hľadiska komunistického obnosti musia mať celkom iné podmienky No a my samozrejme máme ešte e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili, e, pokiaľ je o ručenie. Nemôžeme verejný sektor e, zaviazať, aby poskytol údaje a potom, keď sa z týchto údajov vyvíjajú aplikácie a, a keď môže dôjsť ku škodám spôsobeným využívaním toho údajov, kto potom bude ručiť. Teda tam nemôže ten verejný sektor ručiť. To by sme mali teda ešte zohľadniť. Takže teším sa na diskusiu a teda prosím, aby sme ešte uvažovali o rozsahu pôsobnosti, či celá táto šírka je odôvodnená a Myslím, že aj viacej kolegovia by toto podporili, či si je túto otázku, aby to bolo troška zúžené. Teraz pani Werner. Ďakujem, pán predseda. To, že v 21. storočí majú údaje vysokú, údaj vysokú hospodárskú hodnotu, je jasné. No a preto vítame, že touto smernicou zabezpečujeme právnu istotu pri odzdávaní údajov No a samozrejme je potrebné, aby sme mali e, právny rámec, ktoré podporí rast ekonomiky. Ale musí nám byť jasné, aké, akú úlohu z, z, budú zohrávať údaje v tomto novom hospodárskom systéme. Sú len vedľajším produktom, mm, e, ktorý sa používa vo virtuálnom obehu hospodárstva, alebo sú akosi surovinou, ktorá takto musí byť E, zapracovaná a tak to musí byť aj s ňou e, zaobchádzané. Teda ide o údaje, ktoré sú vo verejnej správe. Často ide o verejné podniky, ktoré sú ale v konkurencii so súkromnými podnikmi. A pri rozdávaní údajov nesmie ísť o to, že výkonnosť e, verejných podnikov bude sťažená. Lebo získavanie údajov je spojené s nákladmi a potom, keď e, vlastne e, umožníme súkromným podnikom tieto údaje využívať, a to najmä tie lukratívne údaje a tie ostatné e, údaje zostanú len v tom v, v verejnom sektore, tak to vlastne bude akési vybranie hrozienok z koláča. A ak e, budú musieť verejný, ak verejný sektor bude musieť bezplatne poskytovať svoje dátové e, súbory, tak ide vlastne o jasné skreslenie hospodárskej súťaže. Je preto potrebné, aby sme vytvorili právnu istotu. No a pokiaľ ide o definíciu, E, e, tak e, toto nemôžeme prenechať komisii prostredníctvom delegovaných aktov. Musíme zabezpečiť demokratickú kontrolu, aby sme potom neboli svetkami niektorých nepríjemných prekvapení v prípade verejných podnikov, keď budú tieto zvláštnym spôsobom definované. Ďakujem, pani Werner. A teraz zástupca komisie, pán Volmar. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za návrh správy a tiež e, členom parlamentu za ich poznámky. Táto správa uznáva hodnotu e, potreby nových e, služieb, nových produktov a tiež význam týchto služieb pre občanov a pre mimovládne organizácie. E Ide vlastne o e, súbory vysokohodnotných údajov, ktoré by mali byť k dispozícii v celej únii. No a pokiaľ ide o ten zoznam, tak tam chápeme tie pripomienky. No, nepochybujeme o tom, že táto smernica by mala byť implementovaná pri zachovaní e, smernice o ochrane údajov e, pokiaľ ide o využívanie alebo znovu používanie údajov, je, ide tu o jednu z najväčších prekážok pre uh, rozvoj uh, podnikania, ale stredných a malých podnikov. Materiál, ktorý máme k dispozícii, naznačuje, že tu ide len o zlomok uh, benefitov pre sociálne uh, prostredie. Hovoríme o doprave, energii, vodnom hospodárstve, kde tiež dochádza k problémom. Veľmi pozorne sme sa pozerali na eh, konkurenčnú výhodu a na opatrenia, ktoré je potrebné prijať. A myslíme si, že tie obmedzené e, povinnosti, ktoré komisia navrhuje, e, predstavujú vyvážené riešenie. Nehovoríme o e, voľne dostupných e, údajoch e, celkovo No a potom ešte k tomu, čo sme hovorili predtým, teda Digitálna Európa. E, v tomto programe je možné financovať niektoré aktivity, e, o ktoré požiadali niektoré členské štáty, aby sme v nich pri, prijali príslušné kroky. Ďakujem. Pán Otis, záverečné vystúpenie. Ďakujem pekne. Chcem sa srdečne poďakovať e, kolegom za ich vystúpenia a poznámky. Nebudem to všetko opakovať. Zazneli viaceré argumenty, ale jedno ešte chcem povedať. Teda nemalo by ísť o implementačný akt. Európsky parlament by si mal zachovať svoju kontrolu a tiež je dôležité, aby sme mali zoznam, pokiaľ ide o jednotlivé sektory. Pokiaľ ide o verejné podniky, to spomínali viacerí, to je veľmi dôležité, je to dôležitá téma a v žiadnom prípade by sme nemali zvýhodňovať nekalé obchodné praktiky. Je tu viacero podnikov, najmä na komunitnej úrovni, ktorých vzniká takáto e, hospodárska súťaž a musíme zabezpečiť, aby nedochádzalo k nekalým praktikám. Musíme nájsť riešenia, kde napríklad teda pri, pri súkromné podniky majú zmluvy so štátom a podnikajú v oblasti dát, tak tam musia mať aj určité povinnosti. Verejné podniky to sú najmä tie, ktoré konajú vo verejnom záujme, tam musíme byť veľmi opatrní, lebo e, na tom sme sa zhodli s tieňovi spravodajcami, že musíme nájsť dobré kritéria, aby sme tieto verejné podniky zne, znevýhodňovali. Ešte raz e, srdečne ďakujem a myslím, že v najbližších mesiacoch budeme pokračovať v našich rokovaniach aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Teraz by som vás chcel informovať, že termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 11. október 2018. Kolegyne, kolegovia, prechádzame k ďalšej dôležitej téme vytvorenie Európskeho obraného fondu chcem pripomenúť, že Európsky obranný fond je nový program, ktorý kombinuje výskum a priemyselnú inováciu za účelom obrany. Je to program, špecifický program v horizonte Európa. Komisia navrhuje 13 miliard eur na tento fond, z nich 4,1 miliardy sú určené na e, e, kolaboratórne teda projekty spolupráce a konkurencie. A samozrejme ide o e, diskusiu, pokiaľ ide o rozsoch. Dostali sme 457 pozmeňovacích návrhov na návrhu komisie 98 zo strany spravodajcu vyčlenili sme 40 minút na túto diskusiu. A teraz chcem odozdať slovo kolegovi, profesorovi Krasnodebskému a má slovo na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Je tu niekoľko pozmeňovacích návrhov, áno a chcem sa poďakovať tým, ktorí predložili tieto pozmeňovacie návrhy 385. No a samozrejme na základe posúdenia týchto návrhov, áno, nezhodujeme sa všetci, pokiaľ ide o odôvodnenie tohto fondu. Jeden z cieľov je zvýšiť konkurencieschopnosť obraného priemyslu v Európe. Ale na druhej strane v posledných dopadoch komisia hovorí, že musíme umožniť eh, tie geopolitické zmeny, ktoré sa, alebo zohľadniť geopolitické zmeny, ktoré prebiehajú eh, v susedstve Európy. Uvedomujeme si, že je tu viacero stanovisk, ktoré vyjadrujú nespokojnosť, či nedochádza k nejakej militarizácii Európskej únie a tiež obavy, ktoré hovoria o tom, či nebudeme zasahovať do zvrchovanosti členských štátov v oblasti obrany ale e, niektorí kolegovia samozrejme vítajú tento fond. A vidia to ako príležitosť pre Európsku úniu dosiahnuť strategickú autonómiu. Máme tu ciele ako zvýšenie konkurenceschopnosti európskej obrany schopnosti aby Európa nebola závislá na produktoch tretich krajín a potom tiež podpora inovácií. Pozmeňovacie návrhy tiež navrhujú zvýšenie financovania pre prelomové technológie. K článku 7 je viacero návrhov a Súhlasím, že tento článok ešte treba doladiť, ale rozchádzame sa v názoru na tom, ako. Budeme teda hľadať kompromis. Najmä, aby sme zabezpečili právnu istotu pre zúčastnené subjekty a tiež pre komisiu, aby mohla chrániť svoje záujmy. No a potom ešte ďalší aspekt diskusie, ktorý sa tu ohráva, e, to je úloha Európskeho parlamentu. Potom článok 10, teda zainteresované subjekty v tomto programe. V niektorých pozmeňovacích návrhoch sa zdôrazňuje to, že európske peniaze by mali tiesť do európskych podnikov a myslím, že by sme mali prijať viac inkluzívnu definíciu európskych podnikov. Ja si myslím, že sme celkom realisticky posúdili podmienky e, európskeho obraného priemyslu a dúfam, že budeme schopní predložiť návrhy, aby e, účasť takýchto e, entít bola zabezpečená aj mimo Európskej únie, ktorí však majú sídlo v Európskej únie a platia odvody. Čiže vo všeobecnosti je potrebné povedať, že aj sú tu veľké rozdiely medzi týmito pozmeňovacími návrhmi, ale je tu aj veľa spoločného. To sa jasne ukázalo na prvom stretnutí tieňových spravodajcov, ale myslím si, že sa dopracujeme k dobrému výsledku. To sa ukázalo už na prvom stretnutí, kde sme vypracovali aj v spolupráci s pani Grostet veľmi dobrý text a mali by sme naozaj nadviazať na tie riešenia, ktoré sme už teraz vypracovali. Lehoty sú naozaj veľmi tesné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za EPP dve minúty pani Grostet. Merci beaucoup, monsieur... Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ponajprv by som sa chcela veľmi pekne poďakovať spravodajcovi. Mali sme vynikajúcu spoluprácu a naozaj je to veľmi dôležité, pretože toto je veľmi ambiciózny projekt. Takže naozaj srdečná vďaka všetkým kolegom za túto spoluprácu. Tento fond na roky 2021 až 2027, áno, ako sme už povedali, sú tu oblasti výskumu kapacít, áno, 13 miliárd eur, to je rozpočet, to už sa tu povedalo a je to veľmi ambiciózne a preto by sme mali tieto peniaze rozumne využiť, teda naozaj, aby sme ich využili tak, aby sme podporili excelentnosť a konkurencieschopnosť a to sa musí ukázať aj pri výbere projektov. Na toto poukazujú aj pozmeňovacie návrhy. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa nám to neprekomplikovalo takýchto programoch sme mali takéto mm, problémy v minulosti, kde prišlo potom k veľkým prieťahom a k navýšeniu nákladov. Budeme potrebovať pri implementácii flexibilitu, aby sme pospájali čo najviac projektov. Tento fond je novou záležitosťou v Európe. V roku 2019 až 2021 bolo jeho prvé kolo, takže tá spolupráca, ktorá už existuje a funguje, v tej by sme mali pokračovať tam, kde sú splnené kritéria, ale na druhej strane musíme podnietiť aj novú spoluprácu. Teda ide tu o excelentnosť a preto bude najlepšie, keď sa nám podarí získať programy zo všetkých štátov Európy. Dôležitá je aj kontinuita, aby sme takto pokračovali v rokoch 21 až 27. Kontinuita bude dôležitá aj v oblasti výskumu, ale aj rozvoja. Ja som diskutovala s kolegami EPP a preto je dôležité, aby sme si tieto ustanovenia zharmonizovali, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo medzi týmito dvoma oblastiami. To je mimoriadne dôležité pretože to potrebujeme zosúľadiť. No a z dlhodobého hľadiska cieľom tohto obranného fondu je, že sa musíme zamerať na to, aby Európska únia nebola závislá od produktov z tretich krajín. Čo však bude znamenať aj to, že mm, pokiaľ ide o oprávnené náklady, to musíme využívať. My musíme to využiť spoločne tak, aby sme podporili naše podniky, pretože iné krajiny to taktiež robia. Ale nesmieme sa na to pozerať ani rúžovými okuliármi. Čiže z môjho pohľadu toto sú tie najdôležitejšie záležitosti. No a mm, určite budeme ešte spolupracovať so spravodajcom, aby sme mali čo najlepší projekt. Ďakujem veľmi pekne pani e, Groštet a teraz za SAD pani Griffin ktorá je tu na miesto pána Marténa. Áno, ďakujem veľmi pekne, Eduard Eduard sa ospravedlňuje, pretože na ňo boli uvalené sankcie, podporoval tlmočníkov počas štrajku, takže nemôže sa tu vyjadriť. Takže pokiaľ ide o túto zmenu filozofie, no už na stretnutí tieňových spravodajcov sme sa dohodli, že toto je dobrá šanca brániť takéto a takéto, e, takéto argumenty. Naozaj je tu veľmi veľa, veľký program, ktorý je dotovaný 13 miliardami a sú tu e, priemyselné kompetencie a možnosti z viacerých členských štátov, ale musíme spustiť taký proces, ktorý našu závislosť, naše, našu priepasť preklenie. Takže za 7 rokov, e, keď nebudeme pokračovať v tomto programe, tak o 7 rokov budeme v tej istej situácii, možno ešte horšie a budeme tu mať čínske technológie. Kde je stratégia v tomto prípade? A tiež e, etické záležitosti, kontrola etických eh, záležitostí je dôležitá, ale tu tiež musíme spustiť viacero akcií a keď budeme pokračovať v tomto programe takýmto spôsobom, tak sa nemôžeme vyhnúť ani verejnej diskusie. Edward by chcel túto eh, pria, priamejšie odkazy na, eh, odk- na usmernenia, čo je povolené, nielen pokiaľ ide o samotné produkty, ale tak, ako to navrhovali zelení, čo vy, vítame, ale geopolitická a humanitárna situácia, na tú sa musíme zamerať. E, chcel by sa venovať oveľa viacej záležitostiam, ale napríklad e, environmentálny e, dopad je dôležité. Prečo tu nemáme environmentálny otlačok, transparentnosť, boj proti korupcii, to všetko je potrebné spomenúť a Edward by chcel uznať ten pokrok, ktorý už bol dosiahnutý, najmä pokiaľ ide o článok 4 a naozaj tá spolupráca so spravodajcom a tieňovými spravodajcami bola veľmi dobrá, ale musíme prediskutovať všetky tieto body, ktoré tu boli nadnesené a venovať sa všetkým pozmeňovacím návrhom návrhom, ktoré boli predložené. Ďakujem veľmi pekne a teraz za ALDE pán Rike. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť za trošku pozmenený hlas. E, som totiž chorý. Chcem poďakovať e, spravodajcovi za túto prácu. Dobre, tá spolupráca sa rozbehla. Pokiaľ ide o naše prvé spoločné stretnutie, chcem len povedať, že ako bol, povedal pán predseda, je to veľmi dôležitý materiál. Obdobie, ktoré mm, sa otvára voči možnosti európskej politiky e, v oblasti obrany pilotnej fáze, je jasné, že suverenita členských krajín prechádzaš, alebo je vlastne založená na um, suverenite členských krajín. Samozrejme, treba reagovať na všetky problémy e, globalizácie. To sa nedá len obranou politikou, je tu ešte politika priemyselná, ale práve aj táto e, aj táto je špecifická a práve o tom hovoril aj spravodajca problém spolupráce s tretími krajinami otázka Eh, intelektuálneho vlastníctva, tajomstva, dôvernosti, eh, vývozných povoleniek. To všetko má výrazný význam. Dobre som pochopil, je tu otázka etická, morálna, klimatická, taktiež úvahy inej povahy, ale nebolo by potrebné mm, eh, v oblasti, ktorá je veľmi špecifická, nemožno používať zase zastaralé továrne. Nemalo by sa to na určité brzdenie autonómia prechádza cez e, ten rozvoj tohoto typu politiky a preto budeme spolupracovať v duchu syntéznom a kompromisnom a myslím si, že pre E, ako už povedali predrečníci, dospejeme určite k riešeniu kompromisu, ktorý získa veľkú väčšinu. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Je tu niekto za zelených alebo GUE, kto by sa chcel vyjadriť? Nikto. E FDD. ENF pani Le Chevalier. Oui, monsieur le président, merci. Mon... Môj vstup je stručný, pretože som predložila pozmenujúci návrh odmietnutia návrhu komisie. Ako som už povedala, tento program je prestavou e, nelegitímnej európskej obrany s cieľom vytvoriť závislosť našich priemyslov Máme e, dobré e, know-how a naše e, krajiny nemusia byť prepojené na úker. Bohužiaľ, rečničku nerozumieme, pretože počujeme ďalších rečníkov. Mne sa zdá logické, že financovanie by malo sa rezervovať pre podniky z, tu v Európe. En matière d'industrie de défense, il apparaît illogique de considérer l'Albanie, l'Israël, la Turquie ou la Tunisie comme des je nelogické používať e, krajiny ako je Tunes, Tunisko či Albánsko. Je tu kontrola zo strany tretích krajín a to nemôže mať rovnakú legitimitu ako európske podniky. Prostriedky daňových poplatníkov členských krajín nemôžu byť použité na financovanie tretích súkromných zbrojárských firiem až e, keď budú e, technológie, ktoré sú nevyhnutne potrebné prostriedky, e, zostávajú k dispozícii. Podporujem jednotlivé pozmeňujúce návrhy, kde ide o kontrolu parlamentu na jednotlivé operácie, aj obmedzenie vývozu technológií, ktoré vzýšli z programov, kde podniky sú ustanovené. Thank you very much, And I would like to invite to take the floor Madam Griffin on behalf of herself. <sighs> Teraz pani Griffin, áno, ďakujem veľmi pekne, áno, áno, teda aj za delegáciu Veľkej Británie, áno, čiže tento Európsky obranný fond, um, my sme naozaj veľmi potešení, že parlament EDADP schválil a my túto prácu schváľujeme. Ide tu aj o to, aby tu bola rodová rovnosť, e, venujeme sa lepšiemu riadeniu v spoločnostiach, boj proti proti podplácaniu, proti korupcii, tiež verejné obstarávanie. Toto možno dosiahnuť tým, že tieto spoločnosti, tak ako aj e, vedúci predstavitelia v USA e, budú sankcionovaní. Takže toto sú tie ciele, ktoré dovolia e, tretím krajinám a ich pobočkám v EÚ sa na tom tiež zúčastňovať, tak aby sme podporili celý dodávateľský reťazec obranného priemyslu. Nebol tu v tomto, na toto odkaz a preto naše mm, pozmeňovacie návrhy poukazujú aj na to, že by sme sa mali venovať aj uhlíkovej stope a my sa tešíme na ďalšie diskusie a rokovania. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem. Chce sa k tomu ešte niekto iný vyjadriť? Nikto? Dobre. Takže za Európsku komisiu e, z generálneho riaditeľa GROW, pán Alexis. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chceme poďakovať za túto správu, ktorá podporuje návrh komisie naše komentáre teraz. Ciele a konkurencieschopnosť e, európskeho priemyslu e, si vyžadujú podľa nás zacieliť sa na podniky práve európske, ako v programe EDITP, pokiaľ ide o tretie krajiny. Tieto formy spolupráce by mali byť naozaj len výnimkou tak ako sa z toho vychádzalo zo strany spolu zákonodarcov. Nejde len o financovanie samotných podnikov, ale ide o spoluprácu. Podľa nás je nevyhnutné, aby to boli viaceré európske podniky, ktoré budú spolupracovať. Nerozumieme, prečo by sa mali podporovať tieto projekty. Jednotlivé aspekty sú už v prípravných akciách a v rozvojových programoch, ale ako ste skonštatovali, máme tu osobitné vývojové tendencie u tých e, prerušení hlavne. Môžeme sa pozrieť, či je to 6% rozpočtu, alebo len toľko. Treba sa vyhnúť príliš striktným pravidlám, ale princíp týchto reakcií na prerušenia. Chceme plánovať rozvoj e, medzi 10 až 20. Takisto etická kontrola, to je dôvod, prečo, tak ako sme to zapracovali aj v e IDP, sme vychádzali z kontroly o opatrení a aplikácií výskumu, takže tu reagujeme na e, základné výhrady, berúc do úvahy určitú právnu istotu, čo je aspekt, ktorý e, určite chceme s Európskym parlamentom ďalej rozpracovať, aby sa riadenie zlepšovalo. Ide o komunitárny program, nie je to medzivládny program, je to komunitárny program, kde ide, podlieha po kontrole rozpočtovej parlamentu a preto členské krajiny e, majú dôležitú úlohu, ale aj, medzinár, ale aj obranná agentúra v tomto zmysle má svoj komunitárny rozmer.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 a rozvojom, rozvojom zručnosti a schopnosti pri obrane. Ale sú tu aj otázky etického charakteru, ktoré sme tiež načrtli. Otázka toho, kto sa tohto projektu môže zúčastňovať. Určite sa všetci zhodneme na tom, že tu nemôže ísť o to, aby sme financovali účastníkov mimo Európskej únie. Avšak otázka je, ako zadefinujeme podniky Európskej únie. Musíme to zadefinovať tak, aby sme zohľadnili záujmy Európskej únie tiež rôznorodosť obranného priemyslu. Tu musí byť zohľadnená. Ja si myslím, že tento program bude predstavovať pridanú hodnotu, avšak zatiaľ nevieme, aké výhody to prinesie, ale dúfam, že v budúcnosti budeme môcť považovať túto našu prácu za úspešnú. Ja by som sa vám chcel všetkým veľmi pekne poďakovať a pripomenúť vám, že hlasovanie vo výbore ITRE sa bude konať 21. novembra. Teda 21. novembra o tejto správe budeme hlasovať. Uh, um, well, I would like maybe to go to the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 Dobre, takže teraz by som zmenil poradie. Bod 23 prešiel by som na ENISu, teda nariadenie ENISA. Naša spravodajkyňa pani Angelika Nibler. Vieme, že e, kybernetická bezpečnosť je dôležitá aj táto agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA je mimoriadne dôležitá Takže Angelika, ako veci prebiehajú. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia, milé kolegyne, veľmi rada. Mandát na trialog bol udelený v júli, v septembri to bolo ešte raz potvrdené a odvtedy sme mali dva neformálne trialógy a ja by som sa chcela poďakovať aj e, predsedníctvu. Pán predseda, to bolo veľmi milé, že ste sa tam zúčastnili osobne. Na prvom stretnutí sme hovorili o úlohe, o úlohách tejto agentúry ENISA a potom ďalej išlo o to, ako zaviesť certifikačný systém pre kybernetickú bezpečnosť v Európe. Ďalej na pláne je, že sa stretneme opäť ešte v novembri a 28. novembra by sme sa mohli dostať na koniec našich rokovaní. Takže to už bude taký posledný, posledné záverečné stretnutie. No a k obsahu tiež veľmi stručne prvou veľkou témou je, aké právomoci, aké úlohy by mala mať Enisa. My v parlamente sme za to, aby to bol permanentný mandát, aby sa navyšovali tak zamestnanci, aj rozpočet. Tu je trošku rozdiely voči rade. My chceme, aby ENISA bola naozaj jednotka na európskej úrovni, ktorá bude akcieschopná, pretože vieme, že sme tu mali takéto útoky ako Bonakraj, Notpetia a tomu chceme zabrániť a preto chceme toto považovať za európsku e, úlohu a lepšiu, zlepšiť koordináciu. Preto ENISA musí hrať veľmi silnú úlohu, musí mať silné právo moci a teda Enisa by mala byť naozaj akcieschopná jednotka, nemala by mať len podpornú úlohu. Druhá diskusia sa týka certifikácie. Tuto predovšetkým vyvstáva otázka, ako prepojiť a ako zapojiť tieto zainteresované strany čo najlepším spôsobom, ako napríklad priemysel a členské štáty by tam chceli hrať dôležitejšiu úlohu a chceli by mať aj právomoci inštruovať Enizu a my hovoríme, že takto sa to nedá, to môže ísť len cez komisiu, pretože Enisa je európskym zariadením a teda nemôže príjmať nejaké príkazy zo strany členských štátov. O tom ešte rokujeme. No a potom musíme diskutovať aj o tom, že či potrebujeme záväznú certifikáciu či je tu nejaká mandatórna povinná certifikácia. Členské štáty sa tým ešte nezaoberali, pretože pre nie je to nová téma a nedosiahli sme ešte žiadného úspechu. No a v konečnom dôsledku je potrebné do tejto agentúry pre kybernetickú bezpečnosť zainteresovať aj spotrebiteľov, pretože e, keď ide o certifikované produkty, je dôležité, aby tu bola informácie o produkte zo strany výrobcu, takže Členské štáty v tomto sú ešte skôr zdržanlivejšie a rada toto ešte nepodporuje ale nie sú ani veľmi silne proti. Takže o tom bude potrebné ešte rokovať. Záverom musím povedať, že sme, nie sme na zlej ceste, ale členské štáty hovoria, že kybernetická bezpečnosť je ich jadrovou záležitosťou. My im to samozrejme nechceme vzia- vziať. Pane Bože, len to nie, ale my chceme posilniť túto kybernetickú bezpečnosť na európskej úrovni. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem. To bola naozaj jasná prezentácia. Sú k tomu nejaké eh, pripomienky, pán Rubik. Áno, ja by som sa Angelike Nibler chcel veľmi pekne poďakovať, pretože ENISA je jadrom nášho digitálneho vnútorného trhu a tá dôvera bude veľmi dôležitá. Musíme túto dôveru vybudovať a preto je pre mňa veľmi dôležité, aby sme to nevnímali len ako Enisu ako takú, ale musíme, to, my musíme vnímať nielen tie tie vertikálne aktivity, ale sa musí byť veľmi dobre prepojená aj horizontálne, a aj na, kde BEREK na digitálnom vnútornom trhu hrá veľmi dôležitú úlohu. Čiže máme na jednej strane Berek, na druhej strane máme Enisu a keď chceme mať veľmi dobrý vnútorný trh, pokiaľ ide o elektrínu, aj ESA tu musí mať svoje kompetencie, aby spolupracovala s Enisou a Berekom e, pretože samozrejme sieť, môže veľmi dobre fungovať len keď bude dobre prepojený cez optokáble, takže kybernetická bezpečnosť to je tiež veľmi dôležitá záležitosť, ktorej sa musíme stále viac venovať. No a keď sa ďalej bude ENI sa ďalej rozvíjať, tak musíme chrániť celý systém, takže Angelika, veľmi pekne ďakujeme. Pokračujte v tomto, nachádzate sa na dobrej ceste. Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Áno, to bolo veľmi jasné. Angelika, chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Nie, dobre, takže vážení priatelia, toto bol bod 23 nášho dnešného programu, takže to bola 23. A teraz sa vrátime naspäť k 17. 17. je vytvorenie programu pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov, vrátanie malých a stredných podnikov a európske štatistiky. Náš spravodajca je pani Patricia Tojer a dovolte mi teda povedať, že tento program e, VFR spája viaceré existujúce programy. Jedným z nich je e, COSME, čiže viac menej COSME a tento má výlučnú kompetenciu na základe článku 54 stanov v tomto prípade E, pre všetky záležatosti, ktoré sa týkajú terajšieho kozme. A potom sú tu zdieľané kompetencie z IMCO, ENVY, AGRI a ECON, ktoré sa týkajú ostatných prierezových častí návrhu. Takže e, časť tohto návrhu, ktorá sa týka jednotného trhu. To je naša výlučná kompetencia a potom je tam viacero iných bodov, tener všetko. To je zdieľaná kompetencia e, s ostatnými výbormi. Teraz pani Tojer. Ďakujem. Veľmi dobre viem, že ide o zdieľané právomoci s inými výbormi a že pán predseda musel bojovať na konferencii predsedov za tú našu úlohu, pretože práve my by sme mali posudzovať tieto programy i keď sa nám do toho zamiešavajú iné výbory. A ďakujeme za túto zložitú prácu pána predsedu e, Buzeka. Pokiaľ ide teda o náš bod, ide o nový návrh o programu Kosme. Tento program fungoval, nemal však dostatok zdrojov, ale v mnohých krajinách únie fungoval a predstavoval obraz z Európy blízky malým a stredným podnikom je možné zjednodušovať, ale podniky to vnímali e, pozitívne. Poznám to z vlastného regiónu, kde boli dobré projekty a to vnímanie je skôr pozitívne. Vieme, že realita malých či mikropodnikov je taká, že museli prejsť ekonomickým a priemyselným prechodom, aby prech prežili. Museli vstrebať najrôznejšie zmeny toho priemyselného prostredia po hospodárskej a finančnej krízi, tiež e, dôsledku globalizácie, ktorá ovplyvňuje ekonomiku. Predovšetkým je potrebné posilniť a zdôrazniť špecifikum programu COSME, práve preto, že potrebujeme poskytovať komunitárnu podporu nárokom na inovácie, ktorým čelia malé a stredné podniky, technologické inovácie, kde treba meniť výrobky a procesy, organizačné inovácie, množstvo malých a stredných podnikov si uvedomuje, že popri technologickej modernizácii je potrebná aj odborná príprava zamestnancov, ktorí majú používať nové technológie. Nová technológia to je nová organizácia práce podnikov. Toto je teda ďalší aspekt pri tom tradičnom finančnom prístup k úverom ďalej tiež treba napojiť malé a stredné mikropodniky na rôzne siete, to by mohlo tento program podporiť, aby sa vytvárali siete v rámci jednotlivých území. Trošku ma sklamáva to, že Kosme bol v niektorých ďalších aspektoch vlastne nového programu potlačený, kde ide o štatistiky a tak ďalej. Myslíme, že by si zaslúžil samostatnú zmienku. Takže každý pozmeňovací návrh ktorý sa bude snažiť posilniť imič Kosmen, už tak to budem ja považovať za dôležité, pretože je tu treba posilniť tú značku a taktiež rozpočet Kozme. Pán komisár Oettinger chce obmedzovať finančné prostriedky niečoho, čo dobre fungovalo, čo by naopak potrebovalo e, viac prostriedkov, nie menej. Týmto aspektom sa teda budeme zaoberať. Taktiež môžeme rozvíjať rôzne typy opatrení. Hovorila som už o vzdelávaní, manažerské schopnosti ďalej. Je tiež treba posilniť i niektoré ďalšie eh, aspekty tohoto programu. Napríklad sieť European Enterprise Network, sieť, ktorá v niektorých krajinách fungovala veľmi dobre a mali by sme teda posilňovať úlohu tejto siete. V niektorých krajinách by mala komisia overiť, ako tá sieť fungovala a možno by mala definovať určité štandardy, aby tie body siete v jednotlivých krajinách poskytovali rovnaké služby. Je to rovnaká sieť, ktorá má pomáhať podnikom, ale v niektorých krajinách robí niečo iné ako v iných. To by sa malo zmeniť. A posledná vec. Rada by som sa zamerala na sociálne podniky. V Európe sa hovorí o sociálnej ekonomike a tržnej ekonomike, ale málo sa pre ňu robí ide o sociálny, sociálne podniky, ktoré často neprepušťali v dobách krízy, pretože pôsobia na konkrétnom území, spolupracujú s konkrétnymi ľuďmi z tohto územia v súvislosti so službami, ktoré poskytujú. A ja si myslím, že i tieto podniky by mali mať prístup ku kozme. Mám málo času. Je tu ešte otázka vzťahu z Invest EU. Možno ešte stručne, ako som už bola povedala, rušia sa veci, ktoré dobre fungovali. Erasmus funguje veľmi dobre, podporuje sa tu dobre to funguje. Prečo by sme mali obmedzovať to málo, čo funguje dobre a v dobrom duchu? V tomto zmysle predložím pozmeňujúci návrh, týkajúci sa napojenia na ďalšie programy. Prepačte, že som prekročila čas. Ešte budete mať možnosť na záver diskusie povedať zo pár slov. Teraz tieňoví spravodajcovia za APP pán Rubich. Chcem sa poďakovať pani Toja je naozaj srdcom odhodlaná tejto veci. Dobre si budeme rozumieť, určite pri tomto programe vieme, že ten program bol využ- vyvinutý pre malé a strat- nemal- veľké podniky. Za posledného rakúskeho predsedníctva sa tak udialo a vyjednalo a uzavrelo. A preto som e, veľmi optimistický, že teraz projekt Kosme predbehne s rovnakou vitalitou pri nás je to dôležité. Vieme, že malé a stredné podniky sú kľúčovou kosťou európskeho blahobytu. Malé a stredné podniky e, vypracovávajú značnú časť HDP, dve tretiny zamestnancov a práve náraz počtu pracovníkov u malých a stredných podnikov je najväčší Veľké koncerny skôr škrtajú pracovné miesta, malé a stredné podniky naopak skôr rastú a tento, e, toto zvyšovanie, alebo teda posunutie na vyššiu úroveň je veľmi dôležité. Platia predsa aj 80 e, daní Amazon a medzinárodné koncerny. To neplatia. Naše malé e, stredné podniky spravodlivo platia dane. Aj tu by mala byť spravodlivosť, aby boli trochu odľahčené a aby sa k veľkým pristupovalo rovnako spravodlivo. Zameranie by malo byť na, na rodinných podnikoch. Na jednej strane tu máme firmy, ktoré maximalizujú zisk, sú kotované na burze, musia kvartálne vykazovať a ten tlak v nich je samozrejme tým pádom veľký. A potom na druhej strane tie malé rodinné podniky, im ide skôr o generácie. Pristupujú k pracovníkom ako k členom rodiny. E, vzdelávanie je tu v centre pozornosti a stabilita tých podnikov je samozrejme braná vážne. Pre nás je preto dôležité, aby tá európska sieť podnikov i v nových, tzv. nových členských krajinách sa budovala Vieme, že náš panel STOA vypracoval štúdiu o nových členských krajinách, prečo práve tam výdavky na vedu a ďalšie európske prostriedky, prečo sa nepríjmajú. Je to závislé od tvorby kapacít, že tá správa tu vlastne má problémy klásť e, žiadosti o podporu, jazykové bariéry, a my by sme chceli, aby tento, táto sieť podnikov práve v nových členských krajinách sa forsírovala. Vieme, že tu máme veľké projekty ako FC, kde ide o miliardové čiastky a my sa chceme postarať o tom, aby tento pro- problém Kosme, tak ako to bol program Eurostas v rámci ITRE, ako Eureka sme mohli robiť e, zmluvy s tretími organizáciami vonkajšími, aby mohli spracovať a dostávať e, fondy. Súhlasím e, s pani Toja, že Erasmus pre mladých podnikateľov bol naozaj osobitný neúspešný program a že sa to rozvíja aj pre medzinárodnú výmenu a že program si udržuje svoje meno podporím spoločné pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme teraz v mene EKR pán Bašir. Ďakujem, vážený pán predseda. Rád by som spravodajcovi Pavodajkyni poblahoželal k návrhu. Je to hodnotný návrh pre priemysel, osobitne pre malé a stredné podniky. Tešíme sa na plodnú diskusiu s ňou a s ďalšími tieňovými Návrh stanoviska komisie má množstvo užitočných návrhov. Samozrejme, pokračovanie kozme je prioritou pre moju skupinu aj pre tento celý výbor. Dobre ho prijal priemysel a tešíme sa na výsledky v budúcom VFR. Návrh stanoviska zlepšuje eh, návrh komisie, koncept sociálnych a mikropodnikov je dobrým podnik, dobrovodne súkromné inštancie môžu pomôcť prekonať argumenty toho verejného sektoru voči súkromnému. Siete podnikov sú zaujímavou inováciou. Ak malí podnikatelia majú spolupracovať, môžu získať veľký rozsah ekonomiky. Technológie, e, tokenizácia sú veľmi dôležité nástroje na e, nové obchodné modely. Pokiaľ ide o zlyhanie trhu, chápeme zámer spravodajcu a nie je tu však definícia zlyhania trhu. My by sme teda e, uprednostnili vynechanie, podobne podporujúc kvalitu pracovných miest, pracujúc na e, hodnotných myšlienkach v teórii, nevidíme ich v takom rozsahu, ako je to v tomto návrhu. Nie je jasné, ako v praxi tieto ciele možno, možno dosiahnuť. A jedna z vecí, na ktorej sa musíme zhodnúť, je tá, že treba podporovať podnikateľské prostredie. Monitorovacie pr- programy by tu mohli byť veľmi užitočné, hlavne pre skupiny, ktoré, e, ktoré ukazujú menšiu pripravenosť pre podnikateľského ducha Podporujeme tiež e, poskytnutie tohto programu cez interna- medzinárodnú dimenziu, podporujúc priemyselné a regulačné spolupráce s tretími krajinami. Tieto mimocolné prekážky predstavujú problém pre e, regulačné prostredie, kde rôzne štandardy sa neuživ, neuznávajú. My tu vítame v tomto prípade predpisy s, tre- s tretimi krajinami Chceme podporiť tiež návrhy, ktoré majú znížiť administratívne zaťaženie s cieľom vyjasniť synergie s ďalšími programami. Ďakujem. Ďakujeme, ti, ďakujeme vám a teraz kolega Tilička za ALDE. Ďakujem. Chcem sa ospravedlniť vám i e, spravodajkyni za neskorý príchod, že som teraz meškal úvodné slova pani Toja ale prekrývajú sa mi rôzne pr programy. Zopár poznámok. E, prvá je tá, víz. vítam osobne tento návrh. Myslím si, že integrácia je ten správny krok. Súhlasím s tým, že e, otázniky sa spojajú s tým, či nejdeme príliš ďaleko či budeme mať také silné zameranie na tie priority a do akej miery e, to administratívne bremeno nemôže viesť e, zlým smerom, ale to je však otáznik a pozrieme sa naň. Je to určite niečo, čo podľa mňa treba vyjasniť. Ďalej e, ľutujem to, že komisia pri našich ambíciách v rade bola relatívne skromná, umiernená, pokiaľ ide o rozpočet vzhľadom na trejšie hodnoty, majúc na pamäti, že budeme mať tento tlak. Nejde to ani technické, ani to neodzrkadľuje relevantnosť tohto programu a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ ide o návrh pani Toja a jej správu, podľa mňa je dobrá, veľmi dobrá. Podporím asi veľkú väčšinu jej návrhov. Teší ma, že sme hovorili o rozpočte, kde e, sa rieši táto otázka, majúc na pamäti, že možno budeme potrebovať neskôr kompromis koncept sociálnych podnikov je v súlade s argumentáciou pani Toja. Určite to viem podporiť. Na druhej strane však otázka lokálneho verejného podniku, tá definícia, no už tak tu mám trošku výhrady, výrazné dokonca, mali by sme to rozpracovať. Mám trošku obavy, že tieto súkromné podniky, ktoré nesú to riziko, tej súťaži budú vlastne znevýhodnené. My v našej skupine by sme s tým mali problém a dúfam, že nájdeme z toho východisko. Vážim si tiež úsilie spravodajkyne e, článok 3, cieľ 8 k tým akciám, že by to malo byť presnejšie. V tom prípade to bude vedieť ALDE podporiť. Teším sa na doľaďovanie tohoto návrhu. Ďakujem veľmi pekne, Pavel. Za zelený pani Tilimec. E, kolegyne, kolegovia, pani spravodajkynia, chcem sa pani Toja poďakovať za vykonanú prácu na návrhu správy. Chcem počiarknúť, že včera IPCC prijal e, zvláštnu správu na 1,5 e, stupňovej stupnici a to je veľmi dôležitá správa, teda, e, že e, toto dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa pri e, e, cie, klimatických cieľoch je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité, aby sme prispeli k dekarbonizačnej agende a aby sme dosiahli horizontálne ciele VFR, najmä pokiaľ ide o 30 nákladov na klimatické zmeny. Cieľová skupina, zameranie na udržateľnosť, stredné malé podniky, one-stop shop, to všetko sú dôležité témy, ale chcem zdôrazniť tri body, ktoré ma prekvapili návrhu komisie udržateľnosť. V návrhu komisie e, tento koncept udržateľnosti a e, príbuzné kritéria sú e, dobre rozpracované a celý rad udržateľnosti a indikátory e, sa zdá, že sa vytratili z návrhu komisie. Udržateľnosť ide ruka v ruke s konkurencieschopnosťou a e, má veľký význam pre podniky, najmä pre stredné a malé podniky. Preto predložím pozmeňovacie návrhy, ktoré spresnia kritérie udržateľnosti a indikátory udržateľnosti. To druhé, monitoring a reporting. E, spracovanie týchto kritérií je veľmi vágne v porovnaní s programom COSME. A chápem, keď e, máme dočinenia s e, bezpečnosť, e, bezpečnosťou potravín, tak e, samozrejme je veľmi ťažké stanovať kritéria na monitoring. Ale ak chceme implementovať túto legislatívu efektívne, tak potrebujeme vedieť pravidelne, čo sa deje, aby sme upozornili na nedostatky, ale aj na pozitívne aspekty programu. Preto musíme definovať požiadavky v tomto ohľade a na to sa bližšie pozriem. A tá tretia poznámka, špecifické potreby e, stredných a malých podnikov. Ako pani Toja správne hovorí správe, v Kozme bolo viacero dobrých ustanovení e, pre tieto cieľové skupiny. Najmä pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, podnikateľskú kultúru a Hovorilo sa tam o tom, čo tieto stredné malé podniky potrebujú, prístup ku klientom, zníženie administratívnej záťaže a tak ďalej. Pán predseda upozorňuje rečníčku, aby hovorila pomalšie. Yes. So I, I the... A že jej uplynul čas. No a Rečnička ešte hovorí o e, zdôraznení témy One Stop Shop a ďakuje sa za predloženie správy. Pán predsedajúci. E, pán predsedajúci opakuje upozornenie, že rečnička by nemala hovoriť príliš rýchle. Pán Kochliček ste pripravení nahradiť pani Paloma López eh, Bermejo, ktorá je tíňou spravodajkyňou. Musím povedať, že nebudem rovnocenou náhradou, ale napriek tomu sa pokúsim o to. Malé a stredné podniky, tak ako hovorí spravodajkyňa, sú veľmi dôležité. V Českej republike máme veľmi dobré skúsenosti v úvodzovkách s tým, ako veľké firmy málo prispievajú do rozpočtu, pretože majú stále úľavy. Zatiaľ čo stredné a malé podniky eh, sú naozaj doma a platia dane. Napokon, časť našich veľkých firiem eh, ani nie sú české firmy, majú oficiálne sídlo v iných krajinách Európskej únie. Hovorí sa tomu daňová optimalizácia. Je to jeden z škandálov vo vnútri Európskej únie. A spravodajkyňa e, hovorí aj o sociálnych podnikoch a o podnikoch verejných služieb, ktoré pôsobia v obciach a ktoré môžu e, dostávať podporu obcí. Cieľové skupiny sú popísané veľmi dobre. Ja pozitívne, pozitívne hodnotím sústredenie administratívy One Stop Shop. To je veľmi dôležité. Ak e, nadviažem na predrečničku za skupinu zelených, tak e, by som viac zdôraznil zelenú zložku u nás máme množstvo malých prevádzkovateľov obnoviteľných zdrojov energie. A tá pomoc je rôzna. A myslím, že práve tam by sa dalo robiť veľa zaujímavej práce, aby to neboli len obchodníci, mali remeselníci, ale aj mali dodávateľia energii, aby sme im pomohli v administratívnej oblasti. Inak túto správu hodnotím ako veľký posun a dúfam, že moja kolegyňa ako tieňová spravodajkovania bude dobre spolupracovať s pani spravodajkyňou Toja. Ďakujem veľmi pekne. mene EFTD pani Dalmato. Ďakujem, pán predseda. Všetci dobre vieme, že globalizácia, súčasná kríza boli veľkou skúškou pre stredné a malé podniky. Mnohé zanikli a mnohé zápasia s dôsledkmi, pokiaľ ide o zamestnanosť a ekonomickú prosperitu. Spoločný trh a tento program má harmonizovať pravidlá a má pomôcť podnikom, aby zlepšili svoju konkurencieschopnosť. A a samozrejme e, služby v oblasti potravy, na tiež finančné služby e, sú pod drobnohľadom. Mali by sme pokračovať v kozme, mali by sme ho podporovať. Zber e, štatistických údajov je tiež veľmi dôležitý, najmä v disagregovanej podobe. Udržateľnosť musí byť tiež súčasťou tohto programu. Musíme si uvedomiť, že tu máme nielen Parížský dohovor, ale aj ďalšie ciele, aby sme do roku 2050 dosiahli dekarbonizovanú ekonomiku. A podobne ako v prípade Invest EU, musíme zakázať riskantné finančné operácie a musíme zabezpečiť finančnú gramotnosť pri užívateľov finančných služieb a musíme zabezpečiť, aby e, naši občania využívali možnosti, ktoré majú k dispozícii. A tiež chcem zdôrazniť, že tento program sa týka aj štatistík. A to je dôležité. Tieto štatistiky sú rozhodujúce pre ekonomické rozhodnutia vo všetkých odvetviach. Popri HDP musíme merať aj sociálny rozvoj a E, ekologickú udržateľnosť. A tiež musíme zohľadňovať vonkajšie vplyvy ako znečisťovanie a musíme ich odpočítať od čísel o e, hospodárskom raste. To je v záujme občanov a toto je smer, ktorým sa budú uberať naše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz chcem požiadať pani Kristine e, Scheiber z DG Growth z komisie. Vážený pán predseda Buzek, pani Toja, e, vážený tieň spravodajca, ako riaditeľ pre program e, Kozmo, musím povedať, že vítame podporu, ktorú dostávame z tohto výboru pre naše politické e, návrhy. Hodnotenie programu Kozmo bolo pozitívne a tento návrh sme koncipovali ako integrovaný program e, s veľmi významným pilierom stredných a malých podnikov a e, zohľadnili sme pozitívnu prácu z minulého obdobia a chceme čeliť novým výzvam. Takže vás chcem uzbeč, ubezpečiť, že tento pilier stredných a malých podnikov je jasný a chceme pokračovať v relevantných politikách. A pokiaľ ide o e, finančné nástroje, tak e, tam zabezpečíme silnú synergiu, aby sme pokračovali tak efektívne, ako sa to dialo aj v minulosti. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše rôzne návrhy, pokiaľ ide o sieť Enterprise Europe. Budeme podporovať inovácie, o tom hovoril pán Rubik. A samozrejme máme krajiny, kde tá podpora je lepšia ako v iných, ale toto je naša vlajková loď a potrebujeme podporu a budeme budovať na existujúcich výsledkoch. A tiež sme otvorení novým výzvam. Máme špecifickú pracovnú skupinu. Ide o to, ako stredné malé podniky môžu eh, profitovať z nových eh, pozitívnych výsledkov a chceme primerane financovať túto sieť. Pani Toja a viacerí hovorili o tom, že je dôležité hovoriť o sociálnej ekonomike. Budeme hovoriť aj o sociálnom podnikaní, lebo tam máme viacero rôznych aspektov. Pokiaľ ide o Erasmus pre podnikateľov. Tam ďakujeme za podporu vášho výboru. Toto je príklad výboru, ktorý e, nie je veľký, ale má veľký dopad na e, personál. E, je to dobre známa značka, je to mentorský program, je prepojený na podnikanie a chcem vás ubezpečiť, eh, pán Rubich, že sa pozrieme na, aj na aspekt internalizácie a eh, ten chceme ďalej rozvíjať. Pokiaľ ide o finančné alokácie, tam chcem spresniť. Nenavrhli sme menej peňazí. Eh, my na to, na to, aby sme posilnili tento program, potrebujeme samozrejme potrebné zdroje. Musíme zabezpečiť rovnováhu medzi zmysluplnými indikátormi a samozrejme nechceme zvyšovať administratívnu záťaž. Všimneme si vaše návrhy, prispôsobíme indikátory, aby sme zabezpečili čo najnižšiu administratívnu záťaž a čo najviac informácií a samozrejme očakávame vaše pozmeňovacie návrhy, ale vo všeobecnosti ďakujeme za vašu podporu. Je to pre nás veľmi cené. Ďakujem veľmi pekne. Pani Patricia Toja, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem všetkým kolegom poďakovať, pretože každý z vás priniesol veľa pozitívnych príspevkov, sú hodné pozornosti, my si preštudujeme podrobnosti. Pán Telička spomenul viaceré e, výhrady. On už medzi tým odišiel, ale chcem sa pozrieť na tieto jeho výhradu a potrebujeme stanoviť, či je tu nejaká spájajúca línia týchto výhrad. A ja by som získa, rada získala väčšinou podporu pre tú e, správu. Zdá sa mi, že všetky príspevky sa uberajú smerom, s ktorým súhlasím a Samozrejme, potrebujeme navýšiť financovanie. A musíme si všimnúť aj to, ako stredné a malé podniky budú mať prístup k týmto zdrojom. A tento program musí mať veľmi dobré riadenie, aby sme mali pozitívne výsledky. Možno by sme e, by sme mali hovoriť o regiónoch, e, ktoré by potrebovali e, toto financovanie. Ale stredné malé podniky určite musia vedieť, či sa im vyplatí e, míňať peniaze na prípravu projektov, keď tá úspešnosť je taká nízka. Takže Musíme vylepšiť tento program a budeme ďalej úzko spolupracovať s tieňovými spravodajcami. Termín na podávanie pozmeňovacích návrhov je 15. október. A hlasovať v ITRE budeme 21. novembra a v gestnom výbore 21. januára 2019. Prejdeme k bodu 18. ACER. Prezentácia výročnej správy monitoringu trhu a výmena názorov. Prezentáciu predloží pán Alberto Potočník, riaditeľ ACER. Pán riaditeľ, nech sa páči, zaujímite miesto. Som rád, že ste medzi nami. A na úvod chcem povedať, pán Alberto Potočník, riaditeľ ACR, Jeho funkčné obnovy malo skončiť 15. septembra, ale teraz pokračuje ako dočasný e, riaditeľ na ďalšie obdobie. A tretí energetický balíček a monitorovanie spoločného trhu, pokiaľ ide o zemný plyn. Ide tu vlastne o 7. výročnú správu, ide o e- e- elektrickú energiu, plyn, veľký obchod a malý obchod. A táto správa e, e, bola mm, zverejná minulý týždeň, najmä pokiaľ ide o veľký obchod v oblasti plynu a mal obchod. A ďalšie zväzky tejto správy budú e, zverejnené 27. októbra. Pre náš výbor je veľmi dôležité, aby sme si vypočuli vaše vystúpenie a aby sme sa dozvedeli o vašom názore, pokiaľ ide o monitoring trhu, pretože ACER je pre nás veľmi významné. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vážení páni poslanci, pre mňa je veľkou cťou, že som opäť tento rok zavítal medzi vás, aby som vám odprezentoval niektoré výsledky našej výročnej správy. Ako práve pán predseda povedal, tento rok je posledným rokom, kedy sa zameriavame na e, veľkoobchod s elektrinou a aj malý obchod s elektrinou a plynom. E, takže ja sa budem snažiť zamerať na tie hlavné správy, ktoré vychádzajú z našeho monitorovania. Môžem potvrdiť, že pozitívne zmeny za posledný rok boli potvrdené, ale boli tu aj výzvy. Ale dobrou správou je, že práca Európskej, e, Európskeho parlamentu a ako aj ostatných inštitúcií sa zameriava na liberalizáciu trhu s energiou a chce vytvoriť naozaj vnútorný trh. A toto si bude vyžadovať prácu národných regulátorov, ako aj národných podnikov a jednotlivých firiem. A toto už prináša svoje ovocie. Takže ja by som vám najprv odprezentoval tie pozitívne správy, pretože maloobchodné ceny v oblasti energetiky klesli. Avšak nemali by sme sa príliš nad tým nadchýňať, pretože toto je len výsledok dobre fungujúceho trhu. A do určitej miery je to vďaka aj medzinárodným trhom a trendom na týchto trhoch. Avšak od minulého roka sa tieto maloobchodné ceny, ktoré sledujú, veľ, sledujú veľkoobchodné ceny. A za posledné roky sme sledovali pokles veľkoobchodných cien, avšak na stále náraz maloobchodných cien, ale Práve minulý rok sa to prispôsobilo, takže už teraz majú podobné trendy. To znamená, že trh lepšie funguje a tieto signály cenové z veľkoobchodných trhov sa dostávajú až k spotrebiteľom. No avšak tá vec, ktorej možno niečo vytknúť, e, e, je, že títo spotrebitelia stále klesajú, teda Tuto ide o náklady na komoditu, teda elektrina a plyn, ale pokiaľ ide o dodávky, eh, či už distribúcia alebo dodávky veľkoodberateľom alebo spotrebiteľom, tu sú eh, dane, ako aj iné prvky, poplatky, ktoré sa eh, platia napríklad za rozvody. Toto všetko, mm, toto všetko to, to ja teraz to nehodnotím, toto je len taká úvaha, teda táto konkurencia sa týka, teda toto je len malá časť tej, tej mm, tej ceny. Je to tretina v oblasti elektriny a polovica v oblasti e, plynu. No ale v konečnom dôsledku tieto maloobchodné ceny teda už konečne sledujú a prispôsobujú sa veľkoobchodným cenám. Pozrime sa na plyn. V oblasti plynu možno pozorovať, že tí majitelia sieti e, Sa Toto bolo prispôsobené za posledné roky a to sa dotýka trhu. Je tu stále väčšia kapacita, ktorá sa e, obchoduje za krátko, v krátkom období. A teraz tu máte tom, e, tie dlhodobé kontrakty, ktoré vidíte modrou a stále viac nadobúda na význame aj tá žlto vyznačená časť. A toto je napriek zvyšovaniu fyzických kapacít a to v proporcionálne klesá, čiže je tu väčšia konkurencia No a čo môžeme pozorovať v oblasti krátkodobého predaja, to je využívanie kapacity, ktorá lepšie reaguje na krátkodobé trhy. Teda sa využíva táto kapacita plynov v rámci interkonektorov a táto sa využíva efektívnejšie. Ale tuto je aj bezpečnosť dodávok a tuto vidíme jedno, jedno opatrenie, ktoré sa týka tohto. To je index a toto je schopnosť toto je schopnosť plynových trhov v rôznych členských štátov. Čiže keď je to je tá schopnosť zareagovať, keď jeden zo zdrojov je nedostupný, aby sa zabezpečila dodávka. Ako vidíte, množstvo spoločností, vidíte tie modré stĺpčeky od roku 2013 a červená bodka sa týka mm, roku 2017. To sú tie posledné výsledky, ktoré máme. Vidíte, že sa to zlepšuje vo väčšine členských štátov a my si myslíme, že toto je ten prach, toto je tých Čiže tie dodávky tieto spoločnosti stále sú schopné dodávať na týchto trhoch. Čiže keď sa dostaneme na tých 110 eh, to je eh, ten cieľ. To znamená, že tento jeden dodávateľ už nie je monopolným a väčšina trhov teda sa tohto prá, tento práh naplňa. Takže opäť sa zlepšilo využívanie interkonektorov a toto tiež podporuje cenovú konvergenciu. Mne sa tieto mapy veľmi páčia. Asi som vám to už povedala. Tuto máme mapu Európy. Tu sú zdroje, teda tie, zdroje, tie, tieto náklady na zdroje v jednotlivých krajinách Európy mm, na kontinente je ten najlikvidnejším uzlom. Každopádne, tieto žlté krajiny sú tie krajiny, ktoré naozaj e, sa blížia k TTF, teda to je 1 euro na megawatt hodinu a tá tmavomodrá to je okolo 3 eur na megawatt hodinu, medzi tým máte bledomodrú 1 až 3 eur. Keď sa pozrieme e, na rok 2012 a 2017, čiže 2012 naľavo, 2017 napravo, čiže tá konvergencia tu narastá a teda tieto, tieto spoločnosti v Európe E, majú lepšiu vyváženosť zdrojov. A čo je pre mňa veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé posolstvo je, že tá žltá sa nerozširuje od západu, od východu na západ, pretože tuto sú tie najnižšie ceny nie. Tie najnižšie ceny sú stanovené blízkosťou ku konkurencieschopným trhom. Čiže Teraz sa to oplatilo, tento sa, sa ukázalo, že sa tento e, prístup opláca. To sú tie také tri hlavné posolstva, ktoré by som chcel sprostredkovať v oblasti plynu. Aj v elektríne máme dobré správy, efektivita, ako využívame naše interkonektory, tá sa zvýšila v časovom rámci, mm, ostáva vysoká 85 až 86 počas, tomto, počas tohto obdobia a, a toto naozaj sa plne využíva, čiže po, pohybuje sa to tým hospodárnym smerom a na mapke vidíte tie dva veľké regionálne trhy, ktoré máme teda od, od Barencového mora po Gibraltar a potom tu máme tieto prepojenia Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. No a potom oproti tomu kaplingu to sú ostatné regióny, ešte tu nie sú úplne efektívne využívanie týchto EUI projektov a toto by sa malo navýš, navýšiť, teda počas tých, tie, tie denné obchody, tie denné burzy, to by sa malo zlepšiť a keď sa toto zlepší, tak v rámci intraday budeme mať lepšie výsledky. To sú dobré správy, ale máme tu aj určité výzvy. Mm, taká najdôležitejšia výzva je momentálne nízka úroveň využívania cezhraničných kapacít. My si myslíme, že v priemere využívame len polovicu toho, čo by sme mohli zdostupniť na trhu v rámci týchto cezhraničných interkonektorov. A táto mapa poukazuje na dve dimenzie konverzie, teda to využívanie týchto interkonektorov cezhranične a cenové rozdiely v susedných zónach. Takže je tu naozaj ešte veľmi veľa práce, ktorá nás čaká, aby sme využívali to, čo máme, pokiaľ ide o kapacitu interkonektorov, aby sme mohli rozšíriť kapacitu, keď to bude potrebné. Napravo vidíte využívanie týchto interkonektorov pokiaľ ide o zdroje, čiže tieto oblasti, tieto krajiny, keď krajina má dostatok zdrojov, tak tá, táto E, oblasť by mala brať do úvahy aj susedov, aké zdroje možno využiť v susedných krajinách. Musíte to robiť správnym spôsobom, pretože keď to neskonzultujete e, to so susedom, tak možno, že to započítate dvakrát a budete príliš veľa investovať do svojej vlastnej krajiny. Ale ako vidíte, najmä tie krajiny, ktoré sú znázornené červenou a žltou, tá, toto je potenciálny príspevok z cezhraničných zdrojov štátov, ale toto nebolo zatiaľ zarátané. A v niektorých krajinách to započítali deterministickým spôsobom, to sú tie modré, tmavomodré krajiny, takže tie, no a tie modré krajiny a tie tmavmodré to reálne započítali. Čiže ešte stále môžeme dosiahnuť ďalšie príspevky, ďalšie zvýšenie a toto je, musím povedať, náš taký hrubý, hrubý odhad toho, čo bolo dodané a čo ešte stále je dodať potrebné. Ten zelený slupček, tam sa momentálne nachádzame a červené slupčeky poukazujú na to, čo by sme mohli dosiahnuť, keby sme uplatňovali všetky ustanovenia, všetky zlepšenie, ktoré naša agentúra za posledné roky e, vydala. Takže integrácia trhu, potom kapling a potom sme získali aj na tých eh, intraday obchodoch, teda obchodov v burzi v rámci jedného dňa, ale ide tu aj o integráciu a vyrovnania trhov. To nám umožní lepšie využívanie kapacít na trhu a tiež koordinácia, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok. Momentálne sa to tak nerobí a v neposlednom rade rade by sa to mohlo dosiahnuť rekonfiguráciou. Ja viem, že to je citlivá oblasť, ale musíme sa k tomu vyjadrovať, pretože z toho budú výhody, keď k tomu budeme pristupovať lepšie, keď tá konfigurácia bude efektívnejšia. Takže toto je len vrchol ľadovca a Takže to sú len tie dve časti tej správy, ďalšie dve budú vydané čoskoro. Áno, ďakujem veľmi pekne, pane riaditeľ, ja vám blahoželám k vašej tvrdej práci za posledných 8 rokov. A áno, aj tento tretí energetický balíček prispel k vašej práci a od roku 2010 je to veľmi dôležité, že sa venujete všetkým týmto problematickým oblastiam. A dovolte mi teda, aby som teraz začal s našou diskusiou. Pán Langen, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda, pán riaditeľ. Ja si myslím, že keď sa celkovo pozrieme na to, ako pracuje agentúra, tak táto agentúra e, e, pracuje veľmi dobre Áno, samozrejme, kde i tu sa blokujú tieto záležitosti. Áno, tá otázka inter, intrakonektorov, to už je dlhé roky veľmi komplikovaná téma. Ja si spomínam na začiatky tej diskusie, keď sme začali diskutovať o tých prepojeniach, o tých intrakonektoroch, E, tak tieto sa z, tie veľké štáty odmietali, odmietalo sa to e, z hľadisk e, pre, kvôli boju medzi malými a veľkými a ESA a ACER, ACER, ACER mal možnosť tieto interkonektory podporovať, regulovať ale keď sa, a vidíme, že sa vám to šťastie darí, keď sa pozrieme na túto výročnú správu. Ale ja som si všimol jeden iný prípad, pre, prípad Aquint, kedy e, národný regulátor Francúzska povedal, že v rámci Brexitu, no ja ešte osobne na to vôbec neverím, ale oni vzhľadom na Brexit toto vzali za podnet a nie je tu hospodársky rámec vyjasnený, ale oni povedali, že k tomu nevydajú žiadne rozhodnutie, lebo nie sú schopní vydať rozhodnutie. No už to je záležitosť medzi Veľkou Britániou a Francúzskom, a takže tam je potreba konať, podľa mňa. Sice tento projekt v prvej línii je na prospech Britom, však pre poriadku, veď predsa chceme cezhranične spolupracovať, aj keď eh, Veľká Británia Únia teraz rokuje o vystúpení, my chceme tento veľký trh otvoriť, ale to, tieto štruktúry, rozhodujúce štruktúry sú v rukách národných orgánov a toto celé sa ďalej bude posúvať. Teda moja otázka, sú určité spory, kde ACER nemal možnosť zasiahnuť a vplývať na vnútroštátne rozhodnutia? A po druhé, mohli by ste niečo k tomuto prípadu Aquint povedať niečo, či to je oprávnené, e, to, čo francúzsky regulátor, teda e, národný regulačný orgán povedal, model, alebo vidíte aj vy v tomto prípade, alebo aj možno aj iných prípadoch e, potrebu konať. Áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz pán kolega Petersen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Potočník, za váš vynikajúci úvod a za absolútne úžasnú prácu, ktorú vaša agentúra za vášho vedenia odvádza. Naozaj si to veľmi vážime. Ja by som len rád eh, pre moje také porozumenie, tie čísla, ktoré ste tu uvádzali, ja, či by ste to mohli trošku viacej dovysvetľovať. Čiže ja to chápem takto. Tie cezhraničné problémy. Vy ste povedali, že sú že teraz sa využíva len polovica týchto cezhraničných kapacít, čiže to je veľmi podobné číslo, ako sme mali v Lani a podľa mňa, keď to vnímam správne, by to znamenalo, že podstate sme veľmi nepokročili v tejto cezhraničnej výmene alebo spolupráci, alebo ako to nazvať. Mohli by ste sa k tomu ešte podrobnejšie vyjadriť? No a potom tá priesvitka, ktorá sa týkala e, tých e, prípadných e, výhod pre blahobyt pokiaľ ide o túto cezhraničnú výmenu. Bola to strana 8. Je to správne chápané, že keby sme tieto výhody, tieto benefity využili, tak by sme mali z toho 8 miliard eur na európskej úrovni. Keby sme teda toto všetko uplatnili, tak povediac, mohli by ste mi to prosím ešte dovysvetľovať. A inak ešte raz naozaj veľmi pekne ďakujem za vynikajúcu prácu agentúry a konkrétne vám, pán Potočník. Ďakujem veľmi pekne, pán Delunde. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán riaditeľ. Vaša prezentácia je jasnou ilustráciou smutnej skutočnosti, že členské krajiny si Ukrajinci e, chránia svoje národné siete a neotvárajú svoje hranice a to je mrhanie prostriedkov daňových poplatníkov, ktorí vložili svoje prostriedky do týchto interkonektorov a prepájania sieti. A toto sú naozaj závažné prekážky. Tieto zatvorené hranice spôsobujú aj problémy s bezpečnosťou dodávok, e, pretože to poukazuje na to, čo sa stane, keď jeden sused sa chrániť svoje eh, hranice a teda eh, niektoré krajiny chcú toto ešte oslabiť, to naozaj nie je ten najlepší spôsob. A my si myslíme ako zelení, že potrebujeme silného arbitra na trhu. Chceme, aby toto bolo, aby, aby ACER bol nezávislý, transparentná, transparentná agentúra a mala veľké právomoci. Takže my dúfame, že tento náš parlament, náš tým, vyjednávací tým parlamentu prispeje k zlepšeniu týchto problémov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Kochlíček. Ďakujem pekne. Vrátil k našemu poslednímu setkání. Ja by som sa vrátil k nášmu poslednému stretnutiu s pánom Potočníkom. Nemyslím to stretnutie vo Viedni, ale tuto u nás na výbore, keď sme hovorili o tom, že pokiaľ ide o prenášanie elektriny cez hranice, tu sú určité štáty, ktoré systematicky tomuto bránia. Konkrétne išlo o poľské hranice. Poľsko mm, e, si urputne bráni svoje hranice pred e, tokom energie a tá hranica na Severnej Morave a Slieskom a Severnou Moravou. Tieto interkonektory sú veľmi dobre vybudované, no ale moja otázka sa týka Balkánu. My sme tu diskutovali o tom, že balkánske štáty ktoré sú tu vyfarbené svetlo šedou, to znamená, že nie sú e, nijak bližšie špecifikované. Čiže či je to Bosna, Hercegovina, Čierna hora, Albánsko, Severné Macedónsko, aby som neurazil nejakého Greka, ktorý by tu prípadne bol. E, takže chcel by som sa opýtať, či už prišlo k náprave, pretože ste nám hovorili, že tieto štáty si veľmi bránia svoje hranice, bránia sa e, tokom e, elektriny cez hranice, čo by tiež mohlo spôsobiť e, určité problémy. Toľko moje otázky. Ďakujem pekne teraz pani Damato. Ďakujem veľmi pekne. Rýchlosti dve otázky. Mohol by nám pán riaditeľ povedať, či nové bloky Posepedon a tak ďalej zlepšia situáciu. Potom ďalej tu bol percentuálny podiel vplyv na cenu z hľadiska daní. Máte takéto percentá pre jednotlivé štáty, ako sa zohľadňujú v jednotlivých členských krajinách? To boli otázky, poznámky, pán riaditeľ. Teraz si radi vypočujeme vás. Ďakujem za veľmi zaujímavé otázky. Môžem teda prehlbiť niektoré otázky, niektoré problematiky. Pán Langen, pán Petersen i ďalší. Momentálne, a to je pravda, nepoužívame interkonektory e, na plnú možnú mieru, pretože momentálne je tu diskriminácia podľa nás medzi cezhraničnými tokmi, teda na ich úkor a v prospech e, interných tokov. A to súvislí so skutočnosťou, že momentálne sa tým neodzrkadľujú elektrické reality, ale skôr politické dedičstvo. Takže väčšina z týchto zón odzrkadľuje hranič, e, e, hranice krajín, Taliansko a ďalšie krajiny, kde je viacero týchto ponukových zón. E, zodpovedá to tým jednotlivým krajinám, ale nezodpovedá e, elektrickej realite. A ak chceme teda vnútorné toky zapracovať, musíme byť určité obmedzenia e, kapacity, ktorá je disponibilná na hranici. Tu by som reagoval na pána Kohlíčka v určitých situáciách na niektorých hraniciach, menovite hranice medzi Nemeckom a Polskom, Českou republikou a Nemeckou. Pretože väčšina ich kapacity e, uniká takými tokmi, ktoré sú vytvárané vnútornými výmenami v jednej krajine, ale kvôli e, fyzickej realite Eh, obchádzajú krajinu a používa sa táto eh, kapacita. Práve preto sú tu rôzne spôsoby, ako to možno eh, vylepšiť. Lepšia konfigurácia na jednej strane a na druhej strane aspoň správny signál dať tým, ktorí ten problém vytvárajú aby mali priasný pohľad na to, aké sú alternatívy. To sme odporúčali v novembri 2016 a mňa teší, že komisia zapracovala určité odporúčania, keď sa urobilo prepracované znenie prezentované v roku 2016. Pokiaľ ide o spor e, medzi rôznymi jednotkami, ako ste povedali vy, vy pán Langen, pokiaľ ide o národné regulačné e, orgány, jedna či dve z nich sa e, nedohodli. Ovšem, regulátor vo Veľkej Británii a francúzsky regulátor sa nedohodli na žiadosti o výnimke z Akintu a toto rozhodnutie potom prišlo k nám. My sme pridali rozhodnutie pred mesiacom asi pred mesiacom v tejto špecifickej otázke a ako ste boli spomenuli, minimálne anglické tlmočenie to povedalo, bol tu veľký dopyt. E, náš, e, náš odhad je taký, tento nový interkonektor a ďalšie by boli hodnotné, ale tiež e, prínosné v rámci toho, že sa vyvinú v regulačnom režime. A teraz je to problém u cezhraničných interkonektorov s Francúzskom kvôli národnému nejlegislatíve vo Francúzsku, ktorá tomu bráni. Ale to je problém národného regulátora vo Francúzsku. Nie je to európsky problém, európsky prístup, že by mal problém. Pán Petersen, ak sa spočítajú čísla, už viete, toto sú odhady. Vidíte niektoré tie stĺpčeky tak akože dostratená miznú, pretože je tu určitá marža neistoty, pretože je to, sú to údaje, údaje od tretich strán. Ale len, že sa integrujú, fyzicky integrujú tie je, európske trhy, tak sme vlastne prispeli e, vo výške e, viac než 15 miliárd ročne. Odhad takisto pokiaľ ide o trho, prepájanie trhu, hej, ďalších 200 miliónov disponibilných, ak dovršíme integráciu na tom ID trhu. Musíme tie prínosy uchopiť. Pán Dalunde, nuž, len ma poteší vaša podpora agentúre. Naše hranice nie sú uzavreté len niekedy pri krízach. Niekedy tie orgány v krajinách uzavrú, ale to je mimochodom nelegálne. Našťastie sa tak nedieje často. Viac by sme mali robiť s tým, čo máme. Tvoriť viac v niektorých regiónoch, ale s tým, čo máme a robiť, to je oveľa efektívnejšie. V každom prípade ďakujem za vašu podporu. Pán Kohliček sa tiež pýtal na eh, balkánske krajiny. Už tak tie sú mimo nášho mandátu. Časť z tých informácií, teda tej mat, eh, Matrixu bol, pokrýval Balkán, nie sú však súčasťou trhového kaplingu, je tam aukčná, aukčná kancelária, Aušak, nie sú tam, pokiaľ je o implementáciu trhového kaplingu v elektrickej energii. E, pracujeme so sekretariátom v snahe podporiť ich úsilie, aby táto časť Európy šla tým istým smerom. Nemôžem však povedať, že by boli tie hranice uzavreté. Nie sú však ešte štádiu, kedy by sme mohli povedať, že používajú naj, e, možný, najlepší možný, najúčinnejší systém a v neposlednej miere ešte pani Dalmato, nie? Už tak. Mám tu, pokiaľ ide o dane, máme tu e, sumár pre elektrickú energiu a plyn, aké sú percentuálne podiely jednotlivých komponentov. Podrobné informácie pre jednotlivé krajiny nájdete tom vydaní, ktoré sme e, pripravili. Na vrchu vidíte e, DPH a dane, tak dokopy to dáva 23% pre elektrickú energiu a rovnaké číslo pre plyn. Asi 5 až, 5 až 4 Mám doplňujúcu otázku k projektu Aquin. Vy ste povedali, kde sa to nemôže rozhodnúť, že francúzske orgány to blokujú. Ako by mohlo vyzerať východisko? Žaloba voči Francúzsku? Vstup e, intervencie komisie? Alebo e, silnejšia e, kompetencia pre vás? Ako by sa tu dal nájsť, dalo nájsť východisko? I have to apologize, perhaps I used the wrong... Musím sa ospravniť, možno som použil nesprávny výraz. Na základe na základe... E, komisia to neblokuje, francúzska legislatíva to blokuje. My sme sa rozhodli a naša interpretácia terajších predpisov nariadenie 347 z roku 2013 dáva e, právo v prípade spoločného záujmu dostať regulačnú podporu a schválenie to by sa malo na Francúzsku práve otestovať. A z, nášho, z našej interpretácie je tu k tomu judikatúra. Môžeme nerešpektovať národnú legislatívu, ak sme presvedčení, že je to v konflikte s európskou legislatívou. Nemyslím si, že e, promotér projektový to bude robiť. Nie je to jeho práca, ale ak by sa malo ukázať, že nie je iný spôsob, asi žiadosť o výnimku by sa mohla znovu zvážiť, ale teraz by mal prínos smerovať spotrebiteľom a mali by sme sa pozerať na to, či francúzska národná legislatíva je v súlade s európskymi predpismi. Ďakujeme, pán riaditeľ, a blahoželáme vám k vašej ťažkej práci. Ďakujeme za vašu angažovanosť. Naše prvé e, e, skúsenosti po spustení prvého energetického balíčku Uh, Priatelia, prejdeme k bodu číslo 19. Správa k prebiehajúcim medziinštitucionálnym rokovaniam. U 19 ide vnútorný trh s elektrickou energiou a 20 sú spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou. Ide o rôzne legislatívy nie je tu spravodajca, môžem vás však dobre informovať ja. Bol som prítomný. Druhý trialog k nariadeniu. Diskutovali sme princípy, pokiaľ ide o prevádzkovanie našich elektrických trhov, článok 3, vybrané témy, e, pokiaľ ide o rôzne trhy podľa v zmysle článkov 6 a 7, ďalšie trhy a dopady na krátkodobé a dlhodobé trhy a výrobky v smysle článku 8. Dosiahli sa určité dohody, ale pokiaľ ide o tie najkontroverznejšie, napríklad minimálna veľkosť obchodovaných výrobkov, diskusie budú pokračovať. Druhá časť trialógu sa, e, sa venovala regionálnej spolupráci kde ide o, o systémových operátorov TSO články 32 a 42 a inštitúcie mali všeobecné diskusie k hlavným politickým problémom, pokiaľ ide o centrá regionálnej spolupráce a, alebo regionálnym bezpečnostným koordinátor. To je, prvé bolo v mene parlamentu, druhé v mene rady. A rozhodli sa dať mandát pre ďalšiu prácu na technickej úrovni k smernici samotnej, pokiaľ ide o druhý trialog smernice viaceré predpisy spojené so, spotrebiteľ, s posilňovaním práv spotrebiteľov a ochranou spotrebiteľov sa diskutovali hlavne e, dynamické cenové kontrakty, článok 11, prepínanie článok 12, e, nástroje porovnávania, článok 14 a fakturácia, článok 18, dodatok 2. Dosiahli sa e, kompromisy u týchto otázok ale určité kontroverzné body ešte zostali otvorené. Dosiahli sa však kompromisy, určité teda kontroverzné body otvorené zostali. Negociátori potvrdili prechodné dohody, ktoré sa dosiahli na technickej úrovni pred trialógom. je tu široký priestor pre ďalšie diskusie na technické úrovni, budúce trialógy k dizajnu elektrického trhu, e, k obom problematikám, k smernici teda na jednej strane a k nariadeniu na druhej strane sú plánované na 18. oktobra 2018, to znamená o 10 dní. Sme pri bode 21, pripravenosť na riziká v oblasti elektrického Eh, sektoru elektrickej energie. Spravodajcom je páno, pán Zanonato. Môžete nás poinformovať, čo sa deje v rámci našich rokovaní. Ďakujem pekne, pán predseda. Prebehlo viacero bilaterálnych stretnutí s predsedníctvom rady a s komisiou. Ešte predtým, než sa eh, uskutočnil prvý trialóg. Atmosféra bola veľmi dobrá, atmosféra z 25. E, e, septembra. Ide predovšetkým o štruktúru plánu, pripravenosť na rizika, predovšetkým sú to rôzne modely, šablón a možnosti, ktoré má Európska komisia, zavedenie hlavných vodítok pre pomoc, hlavne v otázke spravodlivej kompenzácie a tiež otázka hodnotenia ex ante zo strany komisie. Pokiaľ ide o tie plány, tak v prílohe 1 je model, ktorý má zabezpečiť homogénnosť a porovnateľnosť plánov. Treba to zabezpečiť v kontexte nariadenia e, dodávok zemného plynu. To všetko by teda malo byť Malo by sa to odraziť v tých e, plánoch na pripravenosť. Názory sú rôzne. Pokiaľ ide o delegované právomoci, týka sa to článok 10.3 a 19. A s týmto modelom v prílohe 1 by komisia mohla realizovať tie zmeny. Druhý bod sa týka princípu a noriem pre spoluprácu medzi štátmi. Hlavným pilierom sú e, rôzne riešenia, spravodlivé kompenzácie, sú tu rôzne schémy. Momentálne je to dosť nejasné a článok 7 parlamentu tiež požiaduje, aby sa to zmenilo. Rada ale má skôr odmietavý prístup, hovorí, že ide o prílišnú byrokraciu, toto opatrenie by však pomohlo členským krajinom zjednotiť schémy kompenzácie. Tretí bod to je to hodnotenie ex ante národných plánov, článok 12a. Tu sa názory veľmi rozchádzajú. Je tu snaha, aby komisia mohla preventívne zasiahnuť do toho plánu už vo fáze príprav. Tu však treba zapracovať úlohu parlamentu, Spolu zákonodarca treba zabezpečiť konzistenciu plánov na dobre fungovanie vnútorného trhu a treba tiež dodržiavať princípy spolupráce medzi členskými krajinami v oblasti politicky, klimatickej a energetickej. Mohli by sme tiež hovoriť o rôznych možných riešeniach, pokiaľ ide o delegované právomoci eh, komisie. Každopádne komisia by mala posudzovať súlad jednotlivých plánov so všeobecnými cieľmi nariadenia a s legislatívou EÚ v energetickej oblasti. Prvý trialóg nechal ďalšie body na technické posúdenie, na technickej diskusii a týka sa to predovšetkým napríklad ustanovení o, o transparentnosti, a zapojení jednotlivých aktérov odvetvia do prípravy metodiky a plánov. Dúfajme, že sa to teda vyrieši v technických rokovaniach, ktoré sa konajú v súčasnosti. Ďalší trialog by mal prebiehnúť 23. októbra v Štrasburgu. Verím, že sa to úspešne završí. Ďakujeme. Slovo má pán Langen. Len všeobecná poznámka po ďalšom bloku. Pán kolega Petersen, Európska agentúra pre spoluprácu regulátorov energetiky. Mohli by ste to odprezentovať? Ďakujem. Takže tieto rokovania trialogu bežia. Mali sme prvý trialog 26. septembra snahe pokročiť, ale jasné je, že je tu ešte veľa práce a v tom prvom trialógu sa hovorilo o množstvo technických otázkach. Verím, že budeme môcť pokročiť e, e, e, do druhého trialógu, ktorý bude 3. 3. oktobra. A ako sme sa práve poučili z prezentácie pána Potočníka, toto je veľmi dôležitá zložka na podporu cezhraničných tokov, čo je v centre pozornosti agentúry a práve preto potrebujeme silnú agentúru na regulačný dozor, aby sme dostali tie potrebné prínosy. Máme pred sebou dôležitú prácu a musíme spolupracovať tu v parlamente, ale taktiež samozrejme s radou. Množstvo otázok bolo technického charakteru, ale verím, že do druhého trialógu budeme mať veľký pokrok 23. októbra. Ďakujem pekne, pán Langen. Spravodajcovi ďakujem za vystúpenie k tomuto nariadeniu a toto nie je len moja poznámka, je to poznámka, ktorá vyplynula z viacerých e, diskusí a trilógov a výbor. Ja som cez 20 rokov členom v Európskom parlamente a konštatujem, že sa znižuje e, právomoc e, a možno zasahovať zo strany poslancov do jednotlivých procesov. Prvá vec, keď rokujeme medzi radou a parlamentov, tak by vlastne mohlo stačiť, keby sme riešili politické otázky. Rôzne opatrenia zo strany e, e, jednotlivých správ, tak sa dostávame do detajlov, do zvažovania jednotlivých e, slov. Ale to sa dá vopred všetko vyriešiť, lebo my sa potom nedostane k politickým otázkam. Napríklad e, ACER, tam máme dve dôležité otázky. To by sme vyriešili Ehm, za dve hodiny, ale máme 5 technických trilógov, 5 prípravných e, zasadnutí pre technické otázky. Dohromady to 18 zasadnutí. Prvé bolo 26. 9. septembra a 25. septembra sme mali ešte e, zasadnutie tieňových spravodajcov. Ešte je pred nami stále 14 zasadnutí. Odhľadnúť do toho, ako diskusia bude prebiehať. A to má viacej dôvodov. Prvý dôvod je, že v sekretariátoch je jeden e, e, pracovník e, zodpovedný za jednu tému a on musí vykázať činnosť. Ja myslím, že toto nás len odvádza od politickej práce a to je nezodpovedné. Toto sa netýka len prípadu ACER, e, je to aj v prípade EMIR. No a druhý problém, rada nemá dostatok kvalifikovaných politických zástupcov. Je tam veľa úradníkov, ale tí nemajú politické právomoci. Nedopracujeme sa ku koncu, keď rada nebude zastúpená politickými predstaviteľmi. To je moja skúsenosť. A to sa stále rozrastá. Áno, sú to veľmi dobrí odborníci, ale oni nemajú politický mandát. S nimi sa nikdy nedostaneme k výsledku. Oni nám vždy odkážu, musíte sa obrátiť na radu, ale parlament takto nemôže rokovať. No a potom to tretie, zvykli sme si, že e, nepostupíme tak, že najprv by sme mali parlamentné stanovisko a potom budeme rokovať, ale e, pracujeme so stanoviskami výborov nie je primerané, aby sa rozhodnutia robili na zasadnutí tieňových spravodajcov, kde sú jednotlivé skupiny zle reprezentované. Lebo e, tam je tlak na kompromis ešte prv, ako e, o tom budeme hlasovať. To nemá dočinenia nič s kolegom spravodajcom, ale toto je všeobecný nedostatok, ktorý musíme odstrániť. No a komisia je v tomto stupni rokovaní len akýmsi odborným posudzovateľom. E, komisia nerozhoduje a niektorí úradníci komisie sa ku poslancom správajú ako keby boli iba nejakým príveskom komisie. Toto zásadné vystúpenie som vám predseda chcel urobiť, lebo vy ste boli aj predsedom parlamentu a dúfam, že teda moje poznámky takto padli na úrodnú pôdu. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Chcem povedať, že vaše poznámky zoberieme do úvahy, samozrejme, lebo sú vážne a sú všeobecné. Musím vám povedať, že že ja to nevnímam ako taký veľký problém. Na stole máme množstvo tém. E, náš výbor ITRE má 17 takýchto rokovaní a preto nemôžeme obviňovať sekretariát, ale vaše poznámky budeme brať vážne. Ja tu nevidím taký veľký problém, ako to vidíte vy. Ale ubezpečujem vás, že sa tým budeme zaoberať. A Samozrejme, niektoré vaše poznámky boli dôležité. Možno náš kolega by chcel e, niečo dodať? Pán Morton? Áno, vaše poznámky sú na mieste. Ja nemám také skúsenosti ako pán Langen. Ja neviem, ako to bolo predtým, ale môžem každého ubezpečiť, že my sa snažíme riešiť úlohy tak rýchle, ako je to možné. Samozrejme, my máme svoje mandáty, ale chceme prácu ukončiť tak skoro, ako je možné. A naše harmonogramy sa stavujú v spolupráci s radou. Nikto nechce tieto roko- rokovania naťahovať. Naopak, my chceme ukončiť rokovania tak rýchle, ako je možné. A tak sa o to aj pokúsme. Ďakujem. Áno. Áno, samozrejme, o tejto téme môžeme ďalej diskutovať. Každý, každý trialog sa tomu môže venovať. Nech sa páči. Ja e, myslím, že toto je veľmi vážna otázka. Predposledné legislatívne obdobie malo dve dôležité otázky holandský minister financí Dyson Bloom na zasadnutí proti e, dohode rokoval. A potom e, išlo o CO2, a to bol výbor pre premysel a životné prostredie a e, francúzsky minister životného prostredia Bole povedali, ja to presadím. E, a keď Eh, rokujú iba druhoradej zástupcovia, tak sa urokujeme k smrti. Parlament si musí byť vedomý toho, že musí na rovnakej úrovni eh, rokovať s radou. A k tomu vyzývame aj sekretariát. Áno, súhlasím s vami. Možno eh, my tie problémy nevidíme tak vážne ako vy ale vaše poznámky si pr- všimneme. Áno, často sa venujeme veľmi špecifickým technickým témam a prvý trialóg ACER e, e, sme odkázali na technickú skupinu. Áno, ale e, musíme zohľadniť vaše poznámky samozrejme, takže veľká vďaka. A teraz o niekoľko minút budeme pokračovať spolučne zasadnutie s výborom pre dopravu. Takže čakáme na kolegov. Ďakujem.